Tu veux... Bonjour, mesdames et messieurs. Dobrý deň, prajem dámy a páni, začneme našu schôdzu. Trochu už je po termíne, ja vítam všetkých prítomných. Počas prvej časti schôdze ja nahrádzam našu predsedničku pani Eva Žoli, lebo ona nás zastupuje na schôdzi o ľudskom rozvoji programu OSN pre rozvoj. A prebieha to práve v tomto momente na inom mieste v Bruseli a pani Žoli príde o niečo neskôr po obede. Dýži pre tlmočenie nahlásila, že výnimočne na dnes a na zajtra nie je možné poskytnúť tlmočenie z a do švedštiny. Takže začíname schôdzu prijatím programu schôdze. Má niekto nejaké pripomienky alebo komentáre k návrhu schôdze, pro, návrhu programu schôdze? Ak tomu tak nie je, tak ho považujeme za schválený. Dostali ste tiež zápisnice, zápisnicu zo schôdze z 18. októbra. Ak máte k nej nejaké pripomienky, tak poprosím, aby ste ich oznámili sekretariatu do konca tejto schôdze. Ak tomu tak nebude, tak ju budeme potom považovať za schválenú. Oznámenia predsedajúceho. No, ja mám síce na to čas, ale nie sú žiadne oznámenia, takže môžeme ísť rovno k ďalšiemu bodu. Nemáme ani žiadnu otázku na Európsku komisiu na dnešnú schôdzu, takže ani tam nebude výmena názorov a môžeme ísť ďalej. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, má ona nejaké oznámenia? Zdá sa, že nie. Vyzerá to tak, že dnešná schôdza bude veľmi rýchla. Dobre, pondelok a nemám žiadne otázky. Takže ideme sa venovať inovatívnemu financovaniu na celosvetovej a európskej úrovni. Ekon pripravuje správu k pracovnému dokumentu o inovatívnom financovaní na celosvetovej a európskej úrovni požiadali nás ako asociovaný výbor, aby sme v rámci článku 50 rokovacieho poriadku pracovali stanovisko. My sa budeme venovať trom oblastiam finančný sektor, klimatické zmeny a rozvoj, dopad klimatických zmien na rozvoj a to zaujíma predovšetkým náš výbor, ktorý je veľmi aktívny v tejto oblasti, pokiaľ ide o inovatívne financovanie a jeho rozvoj aj to jednoznačne spadá do kompetencií nášho výboru, takže i hneď dávam slovo Pávnovi Devovi, ktorý je spravodajcom, autorom tohto stanoviska. Nech sa páči, máte slovo. Uh, um, Ďakujem, pani predsedajúca. Keď sa túto správu k inovatívnemu financovaniu pozrieme, tak uh, vo výbore pre rozvoj tým uh, dostávame príležitosť nepokračovať len stále v tom starom uvažovaní, v tej starej ceste, pokiaľ ide o vymýtenie chudoby a pomoc rozvojovým krajinám. Myslím, že sa môžeme na to pozrieť uh, trošku iným spôsobom. Zamerať sa uh, na iné možnosti, či sú iné možnosti inovatívneho financovania, ktoré by pomohlo rozvojovým krajinám a takisto aj európskym daňovým poplatníkom. Uh, keď sa pozerám na túto správu, uh, tak e, e, je to v čase, kedy všetky členské štáty a globálna ekonomika prechádzajú naozaj veľmi náročným obdobím. E, v Spojenom kráľovstve sa verejné financie, teda verejný rozpočet znížilo 25 až 40 a podobné veci sa dejú v iných krajinách EÚ. Čiže keď hovoríme o financovaní, musíme si uvedomiť aj to, že sa nemôžeme vrátiť eh, k starým metódám získavania financií, tak ako sme postupovali v minulosti. A u nás v Británii e, sme tak postupovali stále, aj keď sme eh, aj keď teda o tých 25 až 30 znižíme verejné výdavky, tak sa zvyšujú príspevky daňových poplatníkov na rozvojovú pomoc, aby sme naplnili to 0,7 čo sme slúbili Ehm, do roku 2015. Ehm, takže naozaj nie je to jednoduché a museli sme povedať našim úradníkom, že možno e, pol milióna príde o prácu a zároveň ale pomáhame chudobným krajinám, najchudobnejším e, obyvateľom, zvyšujeme e, našu rozvojovú pomoc, aby sme naplnili ten cieľ 0,7 No ale keď tam máme tých 0,7%, e, e, dúfame, že všetky členské štáty e, dosiahnu túto úroveň rozvojovej pomoci a podarí sa nám prekonať chudobu v rozvojových krajinách. Pomôže to tým najchudobnejším mať trošku viac, ale určite to neodstráni chudobu alebo Mm, nedostanú sa tieto krajiny na takú úroveň, ako by sme chceli, alebo aká je v našich krajinách. A musím sa teda zamyslieť trošku iným spôsobom, musíme nájsť nejaké férové riešenie pre tých, ktoré, ktorí príjmajú peniaze a férové riešenie pre nás, donorov, v celom tomto vzťahu mm, medzi EÚ a rozvojovými krajinami. vzhľadom na to, že obrovské peniaze, obrovské nové peniaze treba niekde získať, aby sme sa vyspredali s tými výzvami klimatických zmien, tak e, asi 100 miliard musíme nájsť, aby sme pomohli rozvojovým krajinám e, zmierniť dopady alebo prispôsobiť sa tomu, čo je potrebné urobiť v zmysle politiky e, na boj proti klimatickým zmenám. A určite všetci očakávajú od nás nejakých tých ďalších 100 miliárd a obávam sa, že mám také podozrenie, že jednoducho im povieme, že nemáme 100 miliárd. Nemáme žiadne miliardy. Pretože sme vo veľmi ťažkej situácii. Takže vzhľadom na tieto dve veľké obmedzenia, na jednej strane očakávania ľudí, ktorí chcú chrániť planétu, chcú zmierniť klimatickú zmenu a chcú zlepšiť vyhliadky našej planéty. A vzhľadom na očakávania e, ľudí e, do roku 2015 e, naplniť mileniové ciele, očakávania našich partnerov v zových krajinách. Čo môžeme urobiť, ak nemáme k dispozícii peniaze? Takže ja som sa zamýšľal nad tým, ako inak by sme mohli prísť nejakými novými návrhmi, spôsobmi, ako sa vysporiadať s týmito výzvami. A jedna z vecí, e, ktoré skúmam vo svojej správe, je, že čo by sme mohli urobiť, keby sme sa pozreli na to, čo sa vlastne v tých rozvojových krajinách deje, e, keď e, tu takto spolu sedíme dávame ako Európska únia, medzinárodné spoločenstvo, rozvojovým krajinám asi 100 miliard eur ročne e, v rozvoju pomoci. Asi 60 miliard dáva EÚ a 40 miliard ostatné krajiny. Ale keď sa pozriete na to, čo sa skutočne deje v rozvojových krajinách, tak 800 miliard eur ročne vlastne z týchto krajín výjdu a nie sú súčasťou formálnej ekonomiky, nie sú súčasťou ich e, hrubého národného produktu, hrubého domáceho produktu, nie, nejde to na prospech ich obyvateľom, ale týchto 800 miliárd ročne odtiaľ vychádza, tak ako pani Žoli vysvetlila veľmi správne. A tieto peniaze sa dostávajú do offshore finančných centier. A Týchto 800 miliárd teda neprináša blaho ľuďom v rozvojových krajinách, nepoužíva sa to na e, odstránenie chudoby v rozvojových krajinách, len Boh vie, čo sa s týmito peniazmi deje, ale ide to do daňových rajov v Karibiku a v iných častiach sveta a na rôzne účely, ale určite nie na prospech rozvojových krajín. Ak vychádzame z toho, ak vychádzame z toho, že by sme vedeli mm, prísť nejakými mechanizmami, ktoré by zabránili úniku týchto peňazí, ak by sme vychádzali z toho, že tých 800 miliárd, čo je vlastne 8 násobok našej oficiálnej rozvojovej pomoci, eh, ak by sme dokázali tieto peniaze nejako zachytiť v ekonomikách rozvojových krajín, aby oni si mohli požičať tieto peniaze, využiť tieto peniaze, zachovať tieto peniaze e, na ostranenie chudoby, na budovanie podnikov a tak ďalej. Ak by sme dokázali e, zabraniť úniku týchto peňazí z krajín, ak by sme tie peniaze dokázali zachovať v týchto krajinách, bolo by to určite veľmi, veľmi pocit, citeľné pre e, chudobných v týchto krajinách. Naozaj dokázali by sme e, tým veľa dosiahnuť. Je to 8 násobok našej oficiálnej rozvojovej pomoci. Vedeli by sme vytvoriť zamestnanosť, e, nové podniky, polnospodárske produkty a tak ďalej. Čokoľvek. Mnoho. Takže otázka je, ako zachováme ale ako zabránime týmto peniazom, aby sa dostali do daňových rajov? Ako e, dosiahneme, aby tie peniaze využili ľudia tam, pretože to sú ich peniaze? Ako zabezpečíme, aby tieto finančné toky ostali zachované? No, hovoríme tu o všetkých Tobinových daniach a podobne, ako transferovať peniaze od nás e, tam. Ale ja kladiem jednoduchú otázku, ako zachováme tie peniaze, ktoré tam sú, tam, ako zabránime tomu, aby unikli z týchto e, krajín do daňových rajov. Ako zabezpečíme, aby neunikali tieto peniaze. Ak sa nám to podarí, tak splníme požiadavky v boji proti klimatickým zmenám, splníme to, čo sme slúbili v Cancúne, a musíme vytvoriť nové partnerstvo. Transparentnosť, e, dobré riadenie, dobrú správu medzi verejných. A musíme sa vzájomne podporovať. A musíme do toho zapojiť skutočne špičkových ľudí z týchto krajín, aby Eh, sme tu mali takéto nové partnerstvo. Musíme sa jednoducho novo nad tým zamyslieť. Vieme, že tých 800 miliard uniká z tých krajín. O tom nie pochybnosti. Pani Žoli eh, to veľmi jasne eh, povedala. Takže čo teraz? Nemôžeme umožniť alebo dovoliť únik týchto peňazí, pretože opäť je to na úkor daňového poplatníka v EÚ Ak by sme zabranili tomuto úniku, tak sa zvýši likvidita v týchto ekonomikách, zvýši sa eh, ich HNP, ak sa nebudú takto expertovať prostriedky, pretože to sú hotovostné transfery. A takisto by sme eh, povzbudili eh, ľudí k vytváraniu podnikov, projektov. Čiže inovačný finančný mechanizmus je mechanizmom dobrej správy verejných vecí, eh, je to právny mechanizmus, aby banky a daňové rady raje s nami spolupracovali, aby neumožňovali takýto nelegálny únik peňazí, aby sa vytvorilo nové partnerstvo založené na práve a transparentnosti, eh, správe veci verejných, aby boli chránení ľudia v týchto krajinách aby využili svoje vlastné zdroje na vlastný rozvoj. To je najlepšia pomoc, ktorú im môžeme dať, pretože vieme, vieme, že špičkoví predstaviteľe týchto krajín uh, tie peniaze z krajín ulievajú. A mohli by sme urobiť niečo proti tomuto vývoju, aby tu boli nejaké štruktúry, aby tam bola transparentnosť a aby sme Mm, my sme s pár e, poslancami boli aj napríklad v Katmandu, hovorili sme s nepalským parlamentom, e, tiež oni skúmajú, ako vláda Nepal vynakladá prostriedky a oni tiež chcú, aby sme im pomohli budovať kapacity na monitorovanie pohybov e, peňazí, ktoré sú v Katmandu, ktoré sú v rozpočte. Čiže toto musíme urobiť. Musíme jednoducho posilniť zodpovednosť e, a musíme zvýšiť rešpekt toho, čo robíme. A to hovorím v mojej správe a veľmi by som privítal pomoc, ktorú by môžete poskytnúť. Ďakujem. OK, merci, euh, monsieur Deva. Ďakujem pánovi Devovi a teraz pristúpime k otázkam. Začnem pánom Gererom, ale skutočne vás poprosím, aby sme boli struční, pretože Čas uteka. Ďakujem pekne. Pán Gerero hovorí. Musím pogratulovať pánovi Devovi. Ani nie tak za návrh stanoviska, ako skôr za jeho vystúpenie, ktoré bolo oveľa širšie, nielen v čase, ale aj v témach, ktorým sa venoval. A je ich dokonca viacej, než e, je v samotnom texte stanoviska. Ja si myslím, že prístup, ktorým začína svoj, svoju prácu, je ten správny v tom zmysle, že všeobecná rozvojová oficiálna pomoc a s takýmito zdrojmi financovania nikdy nevyriešime problém chudoby, to všetci dobre vieme, ale tiež vieme, že ak e, neuchováme ten záväzok tej rozvojovej pomoci, ak nezavedieme nové zdroje financovania, tak budeme ešte ďalej od toho cieľa, aby sme chudobu znížili, pretože chudobu môžeme znížiť len koherentnými politikami a viacerými vecami, ktoré spomenul aj pán Deva. Takže je tam aspekt, ktorý široko zdieľame v jeho stanovisku aj v jeho vystúpení a to je boj proti nelegitímnym tokom kapitálu, boj proti daňovým rajom, boj proti daňovým únikom alebo únikom peňazí z rozvojových krajín. Ja si myslím, že EÚ by mala podporiť medzinárodnú dohodu, ktorá bude záväzná, aby došlo k automatickej výmene informácií o financiách s opatreniami, ktoré by sa mohli prijať v prípade, že by sa táto neplnila. Ale v každom prípade Správa výboru EKON je o mechanizmoch, ktoré sú inovatívne vo financovaní. A ja ako tieňový spravodajca za socialistov by som bol rád, aby v tejto správe boli aj niektoré z týchto mechanizmov inovatívneho financovania, o ktorých sa viackrát aj v našom výbore diskutovalo a ku ktorým existuje široký konsenzus, napríklad daň z finančných medzinárodných operácií. Je pravda, že ak tu nebude medzinárodná dohoda, tak je komplikované takéto niečo spustiť, ale EÚ, aj samotná Európska komisia si povedala, že by mala zaviesť na európskej úrovni takýto druh dane. Potom aj dane z dopravy v tom zmysle, že by mali nejakým spôsobom pôsobiť alebo nepodporovať rozvoj uhlíkovej ekonomiky, ale podporovať také opatrenia, aby sme mali nielen viacej zdrojov, ale aby sme čelili a brzdili klimatické zmeny. A tiež e, venovať sa aj problematike zasielania peňazí imigrantov do svojich e, krajín pôvodu. Tiež by som využil túto príležitosť a informujem pána Devu, že predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré nesúvesia ani tak s podstatou jeho názoru, s, ktorým, s ktorou súhlasíme, ale skôr opatrenia alebo teda pozmenujúce návrhy ku konkrétnym opatreniam v inovatívnych mechanizmoch financovania pretože toto je správa, ktorú by definitívne mal schváliť EKON a my s výborom EKON by sme mali obhajovať tieto nové mechanizmy, nové dane. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur... Ďakujem, pán Guerrero. A teraz má slovo pán Cashman. Merci, madame la présidente. Uh, uh, also, uh... Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za správu a za niektoré vynikajúce návrhy, ktoré uh, v nej zazneli. Chcem sa vyjadriť len k niekoľkým bodom. Samozrejme, ODA je investíciou do týchto krajín a keď sú krajiny udržateľne a rozvíjajúce sa, tak je to pre nás tiež dobré. Obchodovanie s nimi nám pomôže. Takže ODA musíme vidieť ako vo vzťahu s investíciami, s rozvojovými krajinami. Ale pri rozvojových krajinách a krehkých ekonomikách je dôležité, aby sme znížili cenu prevodu peňazí do týchto krajín, pretože ako vieme, tieto prevady, prevody prevažujú oda, pokiaľ ide o eh, objem peňazí, ktorý sa dostáva do týchto krajín. V zásade súhlasím s tým, čo ste povedali o Spojenom kráľovstve a 0,7-percentovom záväzku hrubého eh, domáceho dôchodku. A v New Yorku na samite v septembri Merkelov aj Sarkozy povedali, že sa treba že treba zaviesť aj daň z medzinárodných prevodov peňazí. Máme tento záväzok, ale mali by sme takýto záväzok získať aj z, od ostatných členských štátov EÚ. Káva ma prináša, ktorú mi teraz naliali, ma privádza na ďalšiu myšlienku a síce je to veľmi zaujímavá myšlienka. Komodity, cukor, kakao, káva a toľko ďalších komodít prichádza z rozvojových krajín. Kupujú sa za jednu cenu a predávajú sa potom na medzinárodných burzách a na e, medzinárodnom trhu s komoditami. A mne sa zdá, že máme takmer E, morálnu povinnosť zaviesť daň z obchodovania s komoditami, keď, idú, keď ide tovar od jedného obchodníka k druhému. Tie peniaze sa nedostávajú naspäť do krajiny, keď sa to takto predáva a ja si myslím, že je to nemorálne. Ak nemáme iný mechanizmus, tak to urobme tak, že to zavedieme do našich daní Možno ďalšia myšlienka, ktorá by vás mohla zaujať, je ďalšia daň, extraktívna daň z ťažby. Zoberme si napríklad e, ropa, e, meď a mnohé ďalšie suroviny. Takže keď sa začne ťažiť v týchto krajinách, tak sa platí daň týmto krajinám za ťažbu. A ešte k tomu všetkému len vtedy budú dane fungovať v týchto krajinách a aj v medzinárodnom meradle, ak, ako ste správne povedali, keď zavrieme um, daňové ráje, kde vieme, že medzinárodné firmy si zriaďujú da, uh, svoje transakcie tak, že síce sú to európske firmy, ale registrované v daňových rajoch a tak e, sa prichádza veľa peňazí. A kľúčom ku všetkému transparentnosť peňažných tokov v medzinárodnom meradle. Keď budeme mať transparentnosť a zodpovednosť, tak potom, keď nám chýba aj politická rozhodnosť na európskej úrovni, sa nám predsa aj tak podarí tieto problémy vyriešiť. Ďakujem, pani predsednička. Merci, monsieur Cashman. Ďakujem, pán Kašman. A teraz má slovo pán Gerens. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja by som tiež pogratuloval pánovi spravodajcovi Devovi, že tak rozumne uviedol túto diskusiu. Jeho návrhy sú veľmi rozumné. Mám len niekoľko poznámok k cieľom, ktoré vo svojom úvodnom vystúpení uviedol. Pokiaľ ide o plienenie prírodných zdrojov v rozvojových krajinách. Ja s ním úplne súhlasím. My tento problém musíme vyriešiť alebo musíme naň zautočiť. Neviem, či 800 miliárd dolárov, o ktorých hovoríme, či to zodpovedá e, realite. Myslím, že to ani nikdy nebudeme vedieť, rovnako ako nikdy nebudeme vedieť, koľko peňazí mizne e, európskym daňovým orgánom v niektorých členských štátoch vzhľadom na to, že mafia ešte stále v Európe pôsobí so všetkými aj keď darmo máme veľa uznesení a vyjadrení dobrej viery a dobrej vôle, ale tento problém asi ťažko vyriešime. Takže musíme byť zároveň ambiciozní, ale zároveň aj skromní, pokiaľ ide o boj proti takémuto fenoménu, ktorý pán Deva spomenul. Čo znamená vlastne inovatívne financovanie? Znamená to, Vary, len, že budeme zdroje násobiť, aby sme mali viacej zdrojov? aby to slúžilo na financovanie rozvojovej pomoci, ale e, ani tak sa možno nedostaneme e, na výšku tých e, cieľov, ktoré sme si stanovili v 2020 0,7 Ak je tomu tak, tak ja mám niekoľko problémov. Jednak musíme byť veľmi jasní, aby nedošlo k zlým interpretáciám našej vôle, že chceme byť verní našim záväzkom ktoré sme prijali a obnovili v rámci Európskeho konsenzu pre rozvoj na rok 2050. A musíme konať tak, aby revízia tohto Európskeho konsenzu pre rozvoj rešpektovala tabu, pokiaľ ide o to, keby chcel niekto zmeniť alebo znižiť to percento 0,7, tam musíme byť, musíme byť veľmi pozorní je potrebné, aby Rada členské štáty nám jasne povedali, čo vlastne chcú robiť, pretože ak len jeden členský štát nebude verný svojim záväzkom, tak vlastne zlyhá celá Európska únia vo svojich záväzkoch, ktoré boli prijaté a obnovené a zopakované. A vzhľadom aj na dialog s radou, hoci nie je vždy jednoduchý, je treba to v každom prípade zopakovať. A ja to zopakujem aj v prítomnosti pani Eštonovej. Tretí bod, ktorý by som rád spomenul, že by sme mali začať s úvahou o stratégii, ktorá by mohla kombinovať želania nášho kolegu Devu a záväzky, ktoré prijala EÚ. Potrebujeme akýsi nový Davos, aby sme tento problém vyriešili. Buď všetci aktéry, ktorí sú implikovaní v procese, v procese, aby sa mohli vyjadriť, jednak vlády implikovaných krajín, a kde správne hovoríte, že tieto krajiny sú plienené, ich prírodné stroje sú plienené, je viacero spôsobov, Napríklad, že sa nezaplatí spravodlivá cena za tieto prvotné surovina alebo že sa vytvoria nelegálne kanály. Nesnaží, nejde len o to, aby sme znásobovali nejaké účty a kontrolovali, lebo vždy je možnosť nejakého úniku, tak ako k tomu, je, k tomu sa deje aj v Európe, pretože stále existujú nejaké vákua a je len veľmi ťažké tento fenomén vykoreniť. Takže z tohto hľadiska záverom ten Davos, ktorý by som ja chcel, by mal byť taký, kde by sa mohli všetci vyjadriť, aj, tí, aj donory, aj tí, ktorí dostávajú tieto fondy, spoločnosti, ktoré praku, pracujú v týchto rozvojových krajinách. A tiež sa tu spomenulo niečo, čo by sme mohli viacej spracovať, že aj firmy, ktoré tam pracujú, aj oni majú svoje povinnosti. E, pre tieto krajiny majú povinnosti nielen v krajinách, kde sú etablované, ale mali by si splňať svoje povinnosti aj v krajinách, kde pôsobia. A musím dodať, e, že pán Deva vždy, keď povie niečo inteligentné, tak my sme vždy ochotní ho podporiť. Ďakujem. E, pán Gareza, teraz pani Grés. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Deva, za vašu zaujímavú správu. Musím povedať, že niečo z toho, čo ste povedali, aj zdieľam, najmä to, že sa nám nepodarilo odstrániť chudobu a ak nebudeme riešiť korupciu, tak e, e, sa nám to nepodarí vyriešiť. Čiže musíme nájsť inovatívne finančné mechanizmy, aby sme dokázali alokovať prosiedky aj na boj proti klimatickým zmenám a na eradikáciu chudoby. Ale zdieľam aj to, čo povedali kolegovia. E, zdôrazňujem, že jedna vec tu chýba, ako povedal pán Kašman, Táto istá logika by sa mala uplatňovať na daňové raje a to by bolo dobre uviesť aj vo vašej správe. A chcem ešte sa vrátiť k trom bodom, že teda tá daň z finančných transakcií, všeobecná daň, nie je diskriminačná proti nejakým špecifickým e, druhom trhov a e, bráni daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa pláteniu dane. A ešte jednu vec treba zdôrazniť a síce, že zavedenie e, všeobecnej takejto dane by kompenzovalo to, že finančné služby nepodliehajú DPH a napokon chcela by som to ešte uzavrieť e, rovnako pripomienkou, ako povedal pán Guerrero, a síce, že by sme nemali e, žiadať takúto finančnú daň na globálnej úrovni, čo by sa síce dalo, ale musíme začať v EÚ a potom pokračovať ďalej. Ďakujem. Merci, Gris. Maintenant, euh, je passe la parole. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Svensonovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som troška rozčarovaný, že tu nemáme ten preklad e, a tlmočenie zo švedštiny do iných jazykov. Ďakujem, pán Deva, za vašu správu. 800 miliard z rozvojových krajín, 8 krát toľko, čo dávame ako zachováme, udržíme tieto peniaze v rozvojových krajinách? Myslím si, že odpoveď na to je hodná Nobelovej ceny, pri najmenej. Ja sa chcem spýtať, že ak sa to dá dosiahnuť, tak to urobme. Takže konkrétne, pokiaľ máme takých vodcov, ako je Mugabe, všetci z nás majú možnosť spomenúť aj iných vedúcich predstaviteľov, ale toto meno znamená proste je dosť na to, aby sme sa zamysleli. My vieme, aké ťažké to bolo pre Spojené kráľovstvo ostatných ho zastaviť. Podľa mňa musíme zo strany EÚ viac zdôrazňovať budovanie demokracie, trhové hospodárstvo a rešpektovanie ľudských práv. Ak to nebudeme robiť, ak nebudeme E, zdôrazňovať tento základ pre, e, demokratické pre rozvojové krajiny, tak nerobíme správne. Toto musí mať prioritu pri rozhovoroch o rozvoji. Ale samozrejme, nemá to byť len diskusia o tomto. Nemali by sme hovoriť totiž len o miliardách, treba hovoriť aj o hodnotách, ktoré musia byť v rozvojových krajinách. Ďakujem. Merci, monsieur Svensson. Ďakujem, pán Svensson. A teraz dávam slovo Európskej komisii. Pán Alexi Jones, veľmi rýchlo poprosím vás. Thank you, Madam Chair. Um, the would like... Ďakujem, pani predsednička. To, čo by som chcel naozaj povedať, je, že je dôležité posilniť úsilie v e, mechanizmoch inovatívneho financovania, aby sme E, dosiahli tento rozvoj a splnili mileniové ciele a podobne. Nedávne závery z e, rady z júna o mileniových cieľoch, tak zdôrazňujú sa v nich úloha EÚ, a posudzovanie návrhov pre inovatívne mechanizmy financovania a podobne. Môže to mať podobu rôznych možností. Komisia ich momentálne skúma a v súvislosti s financovaním a finančným sektorom by som chcel informovať oznámenie o zdaňovaní finančného sektora, kde sa to považuje, alebo toto sa chápe ako jedna z víziev, ktorú treba riešiť a hovorí sa aj o tom, že komisia momentálne pracuje na hodnotení toho, ako momentálne zaviesť takýto mechanizmus. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne a znovu nechám slovo pánovi Devovi na záver. Veľmi stručne. A mrzí ma, že musím povedať, že komisia akoby vôbec nepočula e, to, čo sme tu hovorili a nezareagovala na to vo svojej odpovedi. Takže prosím, zoberte do úvahy to, čo sme tu hovorili o transparentnosti a o zachovaní týchto peňazí v rozových krajinách ako mechanizmus a metódu. A bol by som rád, keby komisia priniesla nejaké návrhy, ako chcú zabrániť tomu, aby tie peniaze unikali z týchto krajín, aby sa tam vrátili, ako povedal pán Svensson. Kam idú tie peniaze? Ide to do našich bank v Európe. Ide to do Londýna, do Luxemburgu, do Lichtensteinska. Ide to do daňových rajov, ktoré sú aj pod eh, britskou jurisdikciou. Takže nie je to na inej planete, je to v našom finančnom svete, kam idú tieto špinavé peniaze. A tieto peniaze dávajú do našich bank. Čiže ak nedokážeme upraviť, regulovať naše banky, keď sa udela tá kríza s terorizmom, ak e, tak ste si pri e, tom, keď ste chceli vložiť 5000 eur do banky, tak vás vypočúvali, že odkiaľ sú tie peniaze, e, pretože mm, bolo potrebné bojovať proti teroristickému financovaniu. Ale ak je to nejaký prezident krajiny niekde v Afrike, ktorý prenáša 15 miliard eur, Eh, do nejakého, na nejaký špeciálny účet v Lichtenštajsku alebo v Švajčiarsku alebo do nejakého daňového raja, tak sa ho nikto nič nepýta. To je predsa nonsens. Odkiaľ prichádzajú tieto peniaze, pán prezident? A čo je na tom také ťažké? Ak vy alebo ja budeme vkladať 5000 eur do banky, tak budeme sa musieť odpovedať e, za to, že odkiaľ tie peniaze sú, lebo by to mohli byť peniaze na terorizmus. A ja by som teda bol rád, keby komisia predložila nejaké návrhy, ako riešiť tieto otázky. Pán Kašman povedal zaujímavé veci o e, dane z komody. Tam musím sa priznať, že ja som teda zo Sri Lanky moja rodina pestuje čaj, exportujeme čaj. Vy zaplatíte 2 eurá za šálku čaju, za ten, za ten sáčok, precuško. Viete, koľko z tých 2 eur ide producentovi čaju? Pol centa. Pol centa. A kde je tých 199,5 centa? To nejde na Sri Lanku. To je niekde tu, v Londýne. Ja neviem. A musíme to jednoducho zistiť, kde to je. Pol centa. Takže naozaj je tu mnoho rekordov na svete. A ak chceme niečo zmeniť, tak uh, takéto všelijaké vypálnictvo musíme ukončiť. Ak sa parlament zamýšľa in- inovatívne, chcem, aby aj komisia bola inovatívna. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Deva. Len by som pripomenula, že termín na pozmenujúce návrhy je 19. novembra, presne o 12. na obed. Dobre, teraz sa ideme venovať Európskemu konsenzu o humanitárnej pomoci pre skúmanie akčného plánu v polovici obdobie ďalšie smerovanie. Ja začnem ako spravodajkyňa aby som e, vás informovala. Táto správa vychádza z pracovného dokumentu, o ktorom sme e, diskutovali pred niekoľkými týždňami. Počas predchádzajúcej schôdze som predložila pracovný dokument, kde som analyzovala e, dokument o rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci. Nebudem sa k tomu vrácať, ale v mojej správe je dôležité plne aplikovať humanitárnu pomoc a začleniť tam všetkých aktérov, NGOčky a tak ďalej. Spolupracovala som s pani komisárkou a jej DG. Urobili sme e, túto revíziu v polovici obdobia. Humanitárny globálny kontext sa zhoršuje, e, ciele a výzvy sú obrovské a musíme zasiahnuť na viacerých e, plánoch a frontoch. Tento nástroj je rozhodujúcim nástrojom, ktorý je aj naďalej dôležitý v oblasti humanitárnej pomoci, ktorá sa mení. V roku 2009 sa vytvorila pracovná skupina pre humanitárnu pomoc a potravinovú pomoc. Je to pertinentné fórum, ale jej úloha sa musí posilniť v spolupráci s členskými štátmi, aby sme sledovali, ako sa aplikuje tento konsenzus a ako spolupracuje aj s ďalšími pracovnými skupinami rady a ďalších organizmov. Občianská obrana, humanitárna pomoc e, je e, v tejto kompetencii, čo je pozitívne, ale v každom prípade nástojím na tom, že špecifika každého nástroja musí byť uchovaná a musíme zároveň dosiahnuť, aby koherentnosť týchto politík bola dosiahnutá. Počas rokovaní sme sa venovali tomu, aby DG ECO bolo nezávislé a aby sa humanitárna pomoc neinstrumentalizovala na politické a iné ciele. Potrebujeme také opatrenia, aby došlo k správnej koordinácii humanitárnej pomoci aj v prípade riadenia kríz eh, veľkého rozsahu. Tu by som rada upozornila na stanovisko AFETu k správe pani Zadiky o schopnosti rýchlej reakcie EÚ. Niektoré odseky sú absolútne protirečivé k tomu, čo my hovoríme v našom výbore. Ak sa tieto odseky v AFETE schvália, tak je tam skutočne riziko politizácie hum humanitárnej pomoci, a rovnako je tam riziko, že by sa niektoré kompetencie pani komisárky Georgievi dostali k pani Aštonovej. Takže konsenzus ešte je pre mnohých aktérov humanitárnej pomoci neznámy, alebo sú to len slova na papieri a my potrebujeme, aby tento konsenzus bol viditeľnejší, aby ho členské štáty lepšie poznali a aplikovali. Musíme bojovať za to, aby sa tento konsenzus rozširoval a aplikoval všetkými aktérmi. Revízia v polovici obdobia je výnimočnou príležitosťou, aby sme posilnili aktivity v tejto oblasti. Humanitárne výzvy sa môžu vyriešiť, keď budeme prísne tento konsenzus aplikovať a realizovať. Závery odporúčania, ktoré sú v mojej správe, že humanitárna pomoc nie je nástroj riadenia kríz a ľutujeme, že sa neustále humanitárna pomoc eh, politik alebo viacej sa zneužíva na politiku. Musíme sa venovať aj donorom, medzinárodným donorom, akým spôsobom postupujú. Navyše Európska komisia a členské štáty majú kľúčovú úlohu v tom, aby e, aplikovali usmernenia humanitárnej pomoci. Vyzývam komisiu, aby kontrolovala, že budú udelené ďalšie zdroje pre podporu humanitárnej pomoci a že sa bude e, kontrolovať aj otázka zbraní. Humanitárna pomoc musí vychádzať z jednoznačných potrieb a musíme vylepšiť jej udelovanie, hlavne pokiaľ ide o kritéria zraniteľnosti. Je potrebné harmonizovať metodológiu u jednotlivých aktérov. V sektorovej oblasti, ako je výživa, obrana, ochrana, rodový aspekt a rodové násilie musíme urobiť ďalší pokrok, ale teším sa z toho, čo sme už urobili. Reprodukčné zdravie musí byť neustále zachytené e, v našich opatreniach. Tiež upozorňujem na to, že treba rešpektovať rôznorodosť aktérov a donorov humanitárnej pomoci a ešte raz vyzývam, aby sa posilnila aj kompetencia lokálnych aktérov. Treba podporovať humanitárne reformy v OSN, posilniť úlohu humanitárnych koordinátorov a vylepšovať prístup cez klástre, a to koordináciou lokálnych štruktúr, dosiahnuť intersektoriálny prístup podporujem úlohu EÚ v humanitárnej pomoci. Rozlíšenie medzi mandátmi vojenských aktérov a ako pôsobia, to treba jasne zadefinovať a vojenské zásahy použiť len v obmedzených prípadoch a humanitárnu pomoc používať v zmysle smerníc a usmernení OSN. Treba upozorniť na špecifiku humanitárnej pomoci v EÚ a členské štáty sa musia ubezpečiť, že ich armády a vojenské zložky budú rešpektovať základné princípy Využívanie občianskej obrany musí vychádzať z potrieb a malo by to byť komplementárne využívanie s humanitárnou pomocou. Žiadam Európsku komisiu, aby predložila legislatívne ambiciozne návrhy, aby sme vytvorili európsku silu pre občianskú ochranu, aby sme optimizovali prostriedky spoločenstva v humanitárnej pomoci a aby sme dobrovoľne zdieľali prostriedky, ktoré existujú v členských štátoch. Teším sa z toho, že vo februári 2009 sa prijala nová európska stratégia pre podporu a riešenie rizik v rozvojových krajinách, ale táto sa musí rýchlo zrealizovať. Mali by sme tiež vyvinúť úsilie, aby sme systematickejšie humanitárnu pomoc a všetky e, ďalšie aspekty riešili koordinovanie. Nástojím na význame financovania na malej úrovni, aby sme zabezpečili e, taký prístup, ktorý bude rešpektovať lokálne podmienky. Otázky klimatických zmien sa musia lepšie koordinovať. A ľutujem, že konkrétny pokrok, pokiaľ ide o rehabilitáciu a rozvoj humanitárnej pomoci, sú stále obmedzené napriek tomu, že za posledné roky sa znásobilo viacero závozkov a cieľov. Finančné nástroje, ktoré existujú, musia byť flexibilné a navzájom sa doplňať. Potrebujeme lepší dialog, lepšiu koordináciu medzi humanitárnymi organizáciami a rozvojovými agentúrami jednotlivých inštitúcií, rovnako lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými servismi EÚ. Moja správa je dosť dlhá, ale už v dokumentácii nájdete niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré predložím. Samozrejme som otvorená ku všetkým poznámkam, ale upozorňujem, že diskusia k tejto správe prebehne až po výmene e, názorov s pani Eštonovou, pretože pani Eštonovou práve prišla. Takže tie poznámky k mojej správe potom môžete urobiť e, potom po vystúpení pani Eštonovej. Nech sa páči. Euh, teraz prenechávam miesto pani predsedničke, pani Žoli, ktorá práve prišla. Bonjour tout le monde. Zdravím všetkých a je pre mňa veľká radosť. Je veľká radosť, že môžem prijať v našom výbore pani baronku Eštonovú, ktorá je vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej komisie. Pani Eštonová, som šťastná, že ste si našli čas a e, zúčastňujte sa stretnutia nášho parlamentného výboru. Viete, že vaša prítomnosť vyplýva z toho, že sme viackrát žiadali od vás, aby ste vysvetlili, aké je miesto a úloha rozvojovej spolupráce EÚ po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Je to vaša úloha ako prvej, veľkej, prvej vysokej predstaviteľky a, služ- a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže nikdy nemám dosť. Pokiaľ ide o SVČ, keď táto služba bude operatívna, tak služby, ktoré sú zodpovedné za fungovanie, tak tieto budú transferované do ESVČ a tam budú pracovať pod vašim vedením aj s, s kompetenciami pána Pibalsa. Transfer tohto servisu do ESVČ vysvetľuje, aj posledné rozhodnutie Európskej komisie zlúčiť to, čo bolo pôvodne DG Rozvoj a DG EPCO, teda rozvojová pomoc a vznikne nové DG DEVCO. Ja som presvedčená, že náš parlamentný výbor a naši poslanci budú mať veľa otázok na vás a hneď vám dávam aj slovo. Eh, Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem, nebudem hovoriť po francúzsky, ale ďalej po anglicky, lebo sa lepšie vyjadrujem v angličtine. Na začiatok by som chcela výboru povedať, že som mimoriadne vďačná za tú vašu trpezlivosť, ktorú ste preukázali. Je to takmer rok, odkedy ste ma mm, videli a keď som sa mala stať vysokou predstaviteľkou. V príbehu toho roka sa veľa stalo, ale to najdôležitejšie je, že ten čas sa využil dobre na prácu s inštitúciami, aby sme zabezpečili, že máme základy našej vonkajšej služby. A som veľmi vďačná tým k tomto výbore, a najmä vám, pani Žoli, ktorí boli ochotní spolupracovať so mnou na tom, aby sme E, našli tú najlepšiu cestu, ako vyriešiť túto otázku a vítam príležitosť s členmi výboru hovoriť o tom, čo budeme robiť do budúcnosti. Chcem povedať, že mojím záväzkom je zabezpečiť, aby rozvoj zostal e, v srdci vonkajšej politiky. To sa hovorí v zmluve, v to ja verím a ja som presvedčená, že to musí byť základom toho, čo robíme, budeme robiť do budúcnosti. Chcem využiť čas na to, aby som aj povedala, ako si myslím, že by sme mali ísť vpred a čo si myslím, že sú výzvy, ktoré nás čakajú a čo by sme mali robiť, aby sme mohli riešiť tú problematiku našej efektívnej spolupráce mňa, kolegov Pibalsa, Andriekane a aj vašeho výboru. Zmierňovanie chudoby je samozrejme konečným cieľom. Naším cieľom je nielen zmiernenie, ale jej odstránenie. To znamená, že je to dôležitá úloha a že tu treba E, zohľadniť aj úlohu komisára, ktorý je zodpovedný za túto oblasť a pracuje na dosiahnutí cieľov milénia, miléniových rozvojových cieľov. A ďalej musíme sa postarať o to, že to, čo dokážeme urobiť, robíme v rámci, ktorý nám umožňuje využívať viac nástrojov, než sme mali predtým. Takže po Lisabone je dôležité to, že dokážeme fungovať a že dosahujeme rozvoj v kontexte, ktorý nám umožňuje robiť viac, než sme robili predtým príkladom je to, že napríklad v minulosti sme nedokázali spojiť rôzne aspekty našej práce tak efektívne, ako podľa mňa to dokážeme urobiť v svete po Lisabonskej zmluve. To nie je kritika na nikoho alebo na žiadnu inštitúciu. Je to jednoducho len konštatovanie toho, ako fungovali naše programy. Premyslíme si, alebo zamyslíme sa nad tromi malými príkladmi, napríklad práca v Somalsku. Tá práca v Somalsku nebola prepojená s tou prácou v oblasti rozvoja, ktorú sme robili v krajine na to, aby bola riadne spravovaná a aby dokázala riešiť pirátstvo na svojom pobreží, pri svojom pobreží. Zoberme si Haiti. Tá kapacita mobilizovať naše členské štáty a na ich efektívnu operáciu v krizovej situácii so zdrojmi, ktoré sme mali k dispozícii cez humanitnú pomoc, cez komisiu. Tá kapacita to urobiť nám umožnila, že sme dokázali reagovať rýchlejšie a lepšie ale stále nie tak dobre, ako dúfam, že budeme a verím, že budeme môcť robiť v budúcnosti. A tretí príklad je z Gázy, kde naša kapacita pracovať na mobilizácii podpory, aby sme umožnili obyvateľom Gázy vyvážať svoj tovar, aby dokázali obchodovať, je tým základným pojitkom k tomu faktu, že poskytujeme veľké množstvo zdrojov na mieste, kde 85 ľudí žije z potravinovej pomoci a kde 55 platov platí um, uh, a palestinská samozpráva. To znamená, ide o to, že ako sa nám podarí dať dokopy rôzne aspekty našej práci a čím lepšie to urobíme, tým väčší bude dopad na, dopad na náš konečný cieľ, ktorým je uh, odstránenie chudoby. A ja si myslím, že toto robíme a keď toto robíme, tak jeden z dôležitých krokov bude, aby sme vytvorili rámec, v ktorom budeme fungovať. Bez pochyby to, čo ja chcem robiť ako vysoká predstaviteľka, podpredsednička je, že aby komisár pre rozvoj už nebol len zodpovedný za jednu časť sveta, nech už je to akokoľvek dôležité, ale aby bol zodpovedný za všetko, čo robíme v oblasti rozvoja. Preto takáto zmena cez rozhodnutie ukazuje, že máme pracovať týmto smerom a pracujeme na tom, aby sme vytvorili rámec, a čo chceme urobiť a ako dáme dokopy túto skladačku, tieto rôzne aspekty činnosti EÚ, členské štáty, komisia, nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme mohli byť efektívnejší, než sme teraz. Ale chcem opakovať, zopakovať, aby sme nezávadzali práci, ktorú bude robiť komisár pre programovanie rozvoja. Je to dôležitá práca, ktorú iste dobre odvedie a ja budem jeho najväčšou podporovateľkou. Jednoducho ide o to, aby sme to čo najlepšie využili. Lo- E, logika vysokej predstaviteľky a to, že má dva klobúky, je vlastne, čo je v jadri toho. Teda táto zmluva to vedela a pripravila to, takže cieľom je, že tieto veci majú prechádzať cezo mňa, aby sme mohli mať takýto prístup, ktorý zabezpečí spoluprácu. Ešte niekoľko poznámok. Poprvé, keď toto robíme, tak sa musíme stať aj múdrejším, než e, ako pracujeme vo svete. Takže ako budeme vzájomne spolupracovať, s krajinami, ktoré sa tiež zapájajú do oblasti rozvoja, napríklad z USA. Ja viem, že v USA to je niečo, je to niečo, kde ministerka Clintonová je tiež veľmi angažovaná a tiež chce, aby sme lepšie spolupracovali. Takisto e, sme viedli rokovania s Brazíliou na túto tému a je veľmi zaujímavá tá otázka, že či by sme mali uvažovať o našej ďalšej spolupráci aj v širšom meradle, napríklad Čína. Mám tu tri konkrétne otázniky, ktoré chcem spomenúť. Poprvé, implementácia Lisabonskej zmluvy na začiatku alebo na konci začiatku prvej etapy implementácie. To znamená, že bolo treba vytvoriť spôsob našeho fungovania a spolupráce. Po druhé, zabezpečiť, že budeme čo najefektívnejší pri našom rozvoji. Iste ste počuli počas svojich návštev v krajinách, ktoré dostávajú rozvojovú pomoc, že si želajú, keby sme niekedy mohli byť rýchlejší, keby sme dokázali reagovať rýchlejšie, efektívnejšie na ich potreby. A naozaj mňa by zaujímalo, čo si o tomto myslí výbor. To je to, čo ja počujem, ale neviem, či je to preto, že niektoré krajiny dokážu zabezpečiť veci v teréne rýchlo, a nie je to ale pri ostatných e, súčasti tohto balíka, ktorý by sme radi videli na mieste, ako napríklad správne riadenie štátu a podobne. A potom posledný otáznik je pružnosť, flexibilita. Svet sa mení, mení sa rýchlo a krajiny a výzvy, ktoré neboli pred niekoľkými mesiacmi v našom programe, aj sa don dostávajú. Niekedy preto, že tu vznikajú iné obavy, napríklad Jemen, Jemen je taký prípad, kde otázka bezpečnosti poukázala na to, že je to krajina a výbor to bude tiež vedieť, ale chcem vám povedať, že mnohé časti našej spoločnosti o tom nevedia. Jemen stojí vo, pred veľkými problémami v oblasti chudoby. Je to krajina, ktorej sa môže minúť v najbližších rokoch voda. Je tam veľký problém v dialógu a podobne. Niekedy tieto otázky chudoby, deprivácie sa k nám dostanú cez iné kanály a my musíme napriek tomu dokázať na ne reagovať. A jedna z najväčších víziev v ďalšej fáze našej práce bude, ako zabudujeme túto flexibilitu a ako zachováme našu ostražitosť, aby sme mohli hľadať na horizonte krajiny, ktoré nie sú zlyhávajúcimi krajinami teraz, ale môžu sa stať, alebo miesta, aby sme videli miesta, kde vznikajú zárodky chudoby a ktoré treba riešiť. Takže toľko, pani predsedníčka, len na začiatok, na úvod nášho dialogu. A ako som povedala, chcem sa poďakovať výboru za trpezlivé čakanie na mňa. Ja by som tu bola rada už dávnejšie, ale nemohla som to vzhľadom na iné úlohy, ale neznamená to, že by môj záväzok záväzok voči vám bol menší alebo že by som nedbala na rozvojovú pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Eštonová. Skôr ako dám slovo kolegom, eh, rada by som len upozornila na pravidlá hry, aby sme mali skutočnú diskusiu, kde každý môže vystúpiť, tak by som od kolegov požiadala, aby svoje vystúpenie obmedzili na 1,5 minúty, budeme e, vždy, udelujem, udelíme slovo trom kolegom, aby položili tri otázky. Pani Eštonová bude odpovedať a ju poprosíme, aby neodpovedala dlhšie ako 8 minút na každú z týchto okolo otázok. Tak teraz má slovo pani Strifler, nech sa páči. Merci, Ďakujem, pani predsednička. Pani Eštonová, Humanitárna pomoc a občianská obrana to sú základné ciele EÚ pri riešení katastrof EP počas rokovaní pri vytvorení ESVČ, že bude obraňovať nezávislosť DG ECO a zabráni inštrumentalizáciu humanitárnej pomoci krízy na Haiti a inde ukázali, že EÚ dokáže mobilizovať svoje sily. Pokiaľ máme takúto smernicu a vzhľadom na vojenské zdroje, myslím, že tieto by sa mali používať až v poslednom momente. Aké máte špecifické návrhy, aby ste jasne zadefinovali spoluprácu a koordináciu medzi ESVČ a e, Európskou komisiou pri riadení veľkých kríz. Madame de Kaiser, vous avez la parole. Pani de Kaiser, nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Pani Aštonová, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Moja otázka sa venuje našim vzťahom a spolupráci, ktorú máme pravidelne s OSN pri pozorovaní volieb a predovšetkým v otázke Sudanu. Pri pozorovateľskej misii v apríli v Sudáne, tak na úvod sme mali nejaké ťažkosti vo vzťahoch s OSN, predovšetkým v samotnom pokrytí tejto misie z OSN a možnosti našich pozorovateľov, aby mohli ísť do nemocníc OSN aby mohli byť ubytovaní v táboroch OSN a aby vôbec boli prijatí aj do evakuačného plánu, ak by bolo potrebné. To sa nakoniec vyriešilo takým dodatočným mm, dohovorom. A myslíte si, že do januára vzťahy s OSN sa vyjasnia? a my ako pozorovateľské misie budeme mať plnú spoluprácu s OSN. Je to rozhodujúca otázka pre bezpečnosť našich pozorovateľských misií. Teraz pán Gerens, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Som znepokojení, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a pokiaľ ide o inštitucionálny systém EÚ. Hovoril som to už viackrát a hovorím to aj vo vašej prítomnosti. Rozvojová spolupráca má veľmi špecifické ciele, ktoré sú aj veľmi vznešené. Má slúžiť týmto cieľom a nemá len mobilizovať prostriedky ale môže dojsť ku konfliktným situáciám v rámci EÚ, kde ten rozvojový pól ide alebo je v protirečení e, s inými dimenziami e, vonkajšej politiky. Ako vy vyriešite tieto konflikty, ak k ním dojde? A druhá otázka je taký návrh či by sme sa mohli dohodnúť o veľmi jednoduchom postupe, že urobiť akýsi inventár týchto konfliktov záujmov a po šiestich mesiacoch, alebo po deviatich, alebo dvanástich mesiacoch sa stretnúť s kompetentným komisárom pánom Pibalsom a on by nám povedal, že kde by on cítil tie problémy alebo konflikty záujmov s inými službami Eh, myslíte si, že v rámci transparentnosti by bolo dobré riadenie takýchto konfliktov, či by bolo dobré, aby to bolo prediskutované aj v našom výbore. A na záver som veľmi znepokojený postupným zoslabovaním pozície rady, ktorý v oblasti rozvojovej pomoci musí zohrať svoju úlohu vzhľadom na to, že ide o oblasť zdieľaných kompetencií členské štáty, sa musia vyjadriť v rade, pretože ak tomu tak nebude, tak my vlastne nebudeme mať potom partnerov v takomto dialogu. A či by sme sa mohli takto dohodnúť, aby sme mali aj pravidelnejšie stretnutia, dialog e, s predstaviteľmi rady. rady. Nech sa páči, pani Štonová, máte slovo. V prvom rade vám ďakujem za tieto otázky, pani Strifler e, civilná ochrana, mm, pomoc DG Eco. Je samozrejme nevyhnutné, aby DG Eco dokázalo fungovať na základe akýchkoľvek e, prepojení, teda mimo mm, nejakých vojenských. A otázka je, ako najlepšie e, fungovať. Pozerali sme sa na prípad Haiti. Kapacita členských štátov poskytovať napríklad nemocničné lode, alebo lode, ktoré, ako som sama videla, dokázali presovať zariadenia po ostrov, alebo popri ostrove, keď boli cesty zablokované, e, bolo možné fungovať aj bez nejakých e, dokov, keďže tieto sa zrútili. Takéto e, zdroje musíme mobilizovať v našom e, cieli riešiť krízu a vždy budeme konfrontovaní možno s nejakými veľkými katastrofami, kde budeme musieť využiť všetky naše zdroje, ktoré máme s najlepším možným účinkom. Uh, kolegyňa Georgieva uh, je mojou veľmi dobrou kolegyňou, priateľkou. Pracujeme na tom, aby tie systémy sa vybudovali. Také systémy, ktoré mne umožnia podpojiť ju v bezprostrednej reakcii a ktoré nám pomôžu koordinovať reakciu, ako to, ako to bolo napríklad v prípade Pakistanu. Tam e, všetky um, zdroje efektívne uh, spolupracujú a musíme mať absolútnu jasnosť v tom, že aké sú úlohy a zodpovednosti. A túto koordináciu si e, rozpracujeme E, podobne ako sme postupovali v prípade Haiti a Pakistanu. A mm, jedným zo spôsobov bude hľadať najlepšiu cestu vpred. A naozaj musíme zdroje najlepšie využiť. Pani de Kaiser, v prvom rade vám veľmi ďakujem za všetko, čo ste urobili v prípade Sudánu. Ďakujem, že opäť ste tu medzi tými vedúcimi silami a najprv sa pustím do toho, čo ste povedali na záver. Ehm, áno, musíme e, mať bezpečnosť zaistenú. Ja som sa rozprávala včera s Bekim e, ohľadne ich činnosti. Samozrejme, že pokiaľ tam nebude bezpečnosť, tam nikoho E, nevyšleme, to by sme nemohli urobiť. Je absolútne nevyhnutné, aby tu bola zabezpečená bezpečnosť. Pán Görens, e, veľmi, veľmi šľachetné ciele, súhlasím, treba ich dosiahnuť, áno. Nechcem, aby tu bol nejaký konflikt medzi zahraničnou službou a rozvojom, pretože rozvoj je v srdci tejto služby. Čiže ja si neviem dobre predstaviť takú situáciu, kde by sme boli v konflikte. Nie preto, že by som bola naivná, ale jednoducho nie je to podľa mňa možné dosiahnuť cieľ Lisabonskej zmluvy, ak by sme sa dostali do konfliktu. To, čo sa deje, je, že Andris a ja budeme diskutovať o témach, um, kde sa pozrieme na najlepšie možné využitie zdrojov, ktoré máme ako využiť tieto zdroje v súvislosti s inými nástrojmi. Napríklad sú tam tie protipirátske aktivity pri sudánskom pobreží. Niektoré krajiny veľmi utrpeli v dôsledku týchto aktivít. A musíme podporiť Somálsko, ak, do akej možnej miery to je možné, aby teda sa dosiahol tento rozvoj. Andrý Spíbalx a ja spolu e, pracujeme a takto budeme postupovať. Budeme spolupracovať na strategických cieľoch, ale zároveň, ak sú tam rôzne témy, budeme e, uplatňovať rôzne nástroje. Ja som veľmi rada, že výbor má takýto veľký záujem. Možno sa míli, možno budú nejaké takéto oblasti, ale uh, Eh, ale to nie je môj plán. Ak, ja si myslím, že ak nájdeme nejaké oblasti, kde by mohlo dojsť nejakému nápeťu, tak Andrej Spibax a ja to spolu vyriešime. Pretože bez toho, aby sme to vyriešili, tak tie šlachetné ciele, ktoré si tu správne spomínali, nedosiahneme. Merci. Ďakujem. Slovo má teraz pani Sargentini. Voorzitter. Eh, ik wil graag doorgaan op de vraag die meneer Geurens stelde. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vrátiť k tej otázke, ktorú už položil pán Görens. Eh, rozvojová spolupráca v podstate je dôležitou politickou úlohou a niekedy môžu tam byť určité rivality a preto sme hovorili o tých DCI, IDF a tak ďalej. Ja si nemyslím, že by tam tak rýchlo mohol nastať konflikt, ale myslím aj na ten personál, ktorý rokuje o tých EBA. Takže otázka na vás je, ako sa môžeme postaviť o koherentnosť článku 208 Lisabonskej zmluvy, keď vidíme, že E, napríklad aj tieto delegácie musia propagovať obchodné vzťahy a naposledy, keď sme tu mali belgického ministra pre rozvoj, tak neprišiel. Pretože povedal, že mm, to už nie je v mojej kompetencii, to už je v kompetencii pani Eštonovej a samozrejme rozvojová spolupráca je politickou vecou, ale je ťažké vidí to tak, že vlastne už neprišiel ani minister predsedajúcej krajiny a odkazuje to len na vás. Ako môžeme dosiahnuť to, aby to kompetentní brali vážne? Monsieur Deva, vous avez la parole. Pán Deva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Uh, lady Ashnová, Kathy, položili ste otázku. Uh, otázku, či by sa to dalo riešiť e, rýchlejšie, riadnou správou, či sme dostatočne flexibilní. Odpoveď e, na túto otázku je, že tie systémy, ktoré vytvorila komisia, sú asi už zastaralé. Sú to systémy z 80. z 90. rokov. Neberieme do úvahy nové možnosti, internetové portály, ako hneď mať prístup k projektom, aby sme zabezpečili, že všetky tie peniaze sa tam dostanú rýchlo. A to všetko e, sa dá urobiť, ak urobíme určité zmeny v tých e, systémoch, ktoré teraz podnikový sektor má k dispozícii a komisia to doteraz e, nevyužíva. To som chcel povedať. Moja otázka je, tento parlament skúma inovatívne financovanie pre rozvoj. A asi to bude veľký flop, keďže nemáme tých 100 miliárd eh, na rozdávanie Eh, ale potrebujeme viac eh, peňazí. Viete, že britská vláda schválila to 0,7%, zvýšenie financovania, ale to nepostačuje, takže musíme sa zamýšľať nad inými možnosťami. Eva i Žoli vypracovala vynikajúcu správu a síce dopracovala sa k tomu, že 800 800 miliard eur sa ročne eh, nelegálne dostáva z týchto rozvojových krajín a ktoré unikajú a my im dávame nejakých 60 miliard ročne ako rozvojovú pomoc. A keby týchto 800 miliard e, sme e, udržali v týchto krajinách, keby sa využili na zniženie chudoby, keby sa presadzovali majetkové práva, obchodná prax, tak by to malo obrovský účinok. Takže myslím, že na tomto by sme mali spolupracovať. Ďakujem, pán Mitchell. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa, že meškám. Prišiel som, prihlásil som len asi pred hodinou. A moja otázka na vysokú predstaviteľku je, že ako asi viete, som spravodajcom pre navrhovanú novelu e, DCI. To bolo zahrnuté aj v, tom strednodobom, v tej strednodobej revízii. Potrebujeme tu mať trošku flexibilnejšie úpravy, pokiaľ ide o dane a parlament o tom hlasoval na poslednom pléne. A teraz sme zamotaní v diskusii o tom, že čo sú a čo nie sú tie delegované akty a naozaj sa točíme v kruhu a musíme si po Lisabone uvedomiť, že budeme mať spolurozhodovanie s radou a parlament sa tu nevzdá svojich právomocí. Otázka teda je, či zahraničná služba európska, či vy sami čoskoro predložíte nejaké dosiahnutelné návrhy, na, ktorej, na ktorých by sme sa mohli dohodnúť aj s radou. Nemôžeme sa takto ďalej točiť v kruhu. Musíme rešpektovať, že v tejto oblasti sme spolu, spolu zákonodarcom. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani Eštlava, máte slovo. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Pani Sargentini. môžem o, zodpovedať teraz na druhú časť vlastne otázky pána Gorensa, ktorú som nezodpovedala a ospravedlňujem sa. Takže veľmi jasne e, k tým ministrom pre rozvoj Ja som predsedala neformálnej rade ministrov pre rozvoj, takže táto rada pravidelne zasadá. A je tam ešte taký, vlastne, sú oni vlastne taký nielen doplnok k Rade ministrov zahraničných vecí, ale majú svoje vlastné zasadnutie poldňové, čo možno nie je všade populárne, ale myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité. A dúfam, že to bude teda také nejaký ten druhý deň toho dvojdňového zasadnutia ministrov zahraničných vecí. My sme teda naplánovali prvé takéto schôdze na maďarské predsedníctvo. A pre mňa je to veľmi dôležité, pretože, ako ste povedali, musíme tu mať aj určité, určitú spätnú väzbu od členských štátov. Musíme tu mať tú jasnú červenú nič, že členské štáty hovoria so mnou, s komisiou, s vami. No a to je to, čo nám e, ľahšie umožní získať strategický prehľad a vôbec taký hĺbkový pohľad e, a transparentnosť, o ktorú viem, že vám ide. Myslím, že dôvod, prečo pán Michel uh, možno neprišiel a určite chcel s vami hovoriť, ale my musíme veľmi opatrne uh, postupovať v tomto lisabonskom svete a určite to ešte nie je dokonalé, ale chceme, aby všetky tieto prvky efektívne fungovali medzi tým, čo robí Andrejs, čo uh, Eh, robia ministri pre rozvoj. Pani Žoli bola na tej schôdzi, kde sa táto téma predstavovala, bude sa v tom počel, Belgický minister pre rozvoj. Je dôležité, aby tento dialog sa začal trošku rozvíjať takým smerom, eh, aby nám to umožnilo aj v budúcnosti nejakú ďalšiu konverzáciu. Eh, to, že sa to všetko prenáša na mňa, no už bohužiaľ je to tak, ale sú tam Eh, veľké témy. Áno, aj EPA, EPA sú veľkou témou a tam je tiež ten rozový aspekt, ktorý musíme zohľadniť. A pán Diva, áno, transparentnosť je jednoznačne otázka, ako modernizovať, ako lepšie a rozumnejšie robiť to, čo robíme. Plne súhlasím, že musíme sa pozrieť na všetky aspekty a tí, ktorí veci robia inak, musíme sa na to pozrieť a ja mám tiež svoje ekonomické skúsenosti. Veľmi som sa spoliehala aj na korporátne modelovanie, ktoré bolo rozhodujúce na to, aby sme mali riadne rozvojové modely. Financovanie, áno, viem, že je tu tá správa, na ktorej sa podelala pani Žoli aj vy. Mm, je to veľmi významné. Neformálna rada ministrov pre rozvoj, ktoré predsedal Louis Michel, sa začala týmto zaoberať. Bol tu taký prvý dialog o tom, čo by sme mali urobiť. A myslím si, že z vášho príkladu vyplýva najmä otázka e, správy veci verejných. Či naozaj e, správne e, sa hýbeme vpred, či sa tieto veci dobre riešia, ale vo všeobecnosti musíme naozaj sa kreatívne zamyslieť nad financovaním uh, a to bude určite na dlhšiu diskusiu, ktorá tu vo výbore určite bude. Už to začalo, aj keď neformálne na úrovni členských štátov, ale určite všetci sa do toho budeme musieť zapojiť. A som si istá, že Andrej Spíbanks bude chcieť naďalej e, sa ubrať týmto smerom. Pán Mitchell, myslím, že som rada, že ste sa teda tak intenzívne zasadzovali za ten Lisabon. E, niekedy si nie som celkom istá. E, ako to s tým Lisabonom je. Viete, aký je ten problém s delegovanými aktami? Máme tu rôzne právne názory, jeden je z rady, jeden je z parlamentu a ja sa snažím to nejako vyriešiť. Ja veľmi intenzívne na tom pracujem spolu s ďalšími kolegami, ktorí sa snažia vypracovať nejaký návrh. Princíp, z ktorého to celého vychádza, je, ako efektívne sa zapájať, ako efektívne zapájať parlament v celom tomto procese čo sa netýka len tých delegovaných aktov, ale mm, mojou úlohou je nájsť nejaký pragmatický spôsob, aby sme sa pohli vpred. Naozaj robíme všetko, čo je v našich sílach. Neviem, kedy sa nám podarí to riešenie do, dosiahnuť, ale budeme na tom pracovať a som si istá, zo schôdze v Štrásburgu, že je tu vôľa nájsť vhodné, rozumné riešenie, aby parlament mal to, čo potrebuje, bez toho, aby sme sa ho chceli sporiť o tom, že ktorí právnici majú pravdu. Merci, monsieur Berman, vous avez la parole. Ďakujem, pán Berman má slovo. Merci, madame la présidente. Um, Lady Ashton, two questions. Pani ešte mám dve otázky. Trošku som meškal, pretože som musel predkladať finálnu správu o pozorovateľskej misii vo voľbách v Etiópii. Čo sa týka pozície pozorovateľských misií vo voľbách v budúcnosti, ako ďaleko ste ochotná zájsť pri využívaní tohto nástroja za skutočným jeho účelom, e, teda aby boli nezávislým a nestranným hodnotením volebného procesu s určitými odporúčaniami, aby to bolo zamerané na posilnenie základných práv občanov voliť si svojich predstaviteľov slobodne. Aký je váš názor na úlohu týchto nástrojov, tohto nástroja volebných pozorovateľských misií v tej novej architektúre, kde je Európska zahraničná služba a komisia. Zdá sa, že tento nástroj ako by sme nevedeli zaradiť, že do ktorej tej devničky nás s náradím ho zaradiť. A potom k oficiálnej rozlovej pomoci. Ako viete, vzhľadom na hospodárskú krízu e, sa znížil o niekoľko percent objem rozvojovej pomoci poskytovanej vo svete, pretože je to jednak percento z HDP, to je teda jedna vec. A druhá vec, viaceré vlády členských štátov by dnes chceli napríklad zahrnúť do tzv. rozvojovej pomoci aj, pomoci aj rozvoj, teda vojenské mierotvorné operácie. Musíme Eh, uvedomiť si, že aj napríklad tie sprievodné eh, opatrenia ICI s rozvojovými krajinami, to nie je eh, rozvojová pomoc, alebo tie sprievodné opatrenia pre banány a tak ďalej, to nie je rozvojová pomoc. Takže čo by ste tu chceli urobiť? Ďakujem pekne. Cashman. Ďakujem, pán Cashman. Madam. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani baronka Eštonová, Kathy, uh, som rád, že vás tu vidím. Chcel som, chcem sa viedriť k tomu, čo povedal uh, pán Berman na Margo pozorovateľských misií. Ja ako šéf pozorovateľov musím povedať, že naša skupina expertov je príliš, príliš eh, malá a treba ju rozšíriť, ak to má byť účinné. Eh, čo je v srdci tejto zahraničnej služby? Ľudské práva, dodržovanie našich princípov. Tento parlament alebo tento výbor Eh, prijal rozhodnutie v súvislosti s Kotonu, že článok 8 by mal obsahovať aj tú skutočnosť, že o ľudských právach sa nerokuje a to sa týka aj eh, ľudských práv eh, vyplývajúcich zo sexuálnej orientácie a vidím, že ehm, v mnohých týchto krajinách sú práva ľudí, ako som ja, porušované, obetované. A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 popri uh, kotonu teda určitá derogácia správo hom, správ homosexuálov vzhľadom na, citujem, kultúrne rozdiely. Takáto správa sa dostala do parlamentu. A čo teda chcete vy urobiť, pokiaľ ide o univerzálnosť, všeobecnosť ľudských práv? Nie je možné uh, odkloniť sa od tých princípov, ktoré my tu zdieľame ako 27 členských štátov, pol miliardy občanov, pretože je veľmi znepokojivé to, čo parlament žiadal, uh, jednoducho nerokovateľnosť o uh, ľudských právach a explicitné zahrnutie homosexuality, to nebolo akceptované v AKT. Ďakujem a teraz dávam slovo sama sebe. Chcem položiť tiež otázku na pani Baronku Ašnovu. Pani eh, Ashton, eh, pred nejakým časom sme dostali indikatívny organigram eh, tejto štruktúry Európskej zahraničnej služby a tá štruktúra navrhuje rozdeliť to do piatich geografických eh, tematických eh, oddelení a znepokuje nás, že rozvojová spolupráca úplne chýba v tomto organigrame a to napriek tomu, že rozhodnutie rady o vytvorení tejto služby dáva tejto službe explicitnú zodpovednosť na programovanie eh, rozvojovej spolupráce, takže konštatujem, že skupina krajín AKT, ktoré dostávajú viac ako polovicu financií, oficiálnej rozvojovej pomoci z EÚ, tak e, úplne sa stratila. A výbor ako je náš, vôbec e, nie je kvázi vykrytý tejto, v tejto navrhovanej štruktúre Európskej zahraničnej služby. E, otázka ako ľudské práva, e, terorizmus, e, zbranie hromadného ničenia, e, Eh, to všetko tu je, ale chýba tu eh, teda takáto rozvojová spolupráca. A mm, vlastne chyba tu nejaká eh, nezávislá schopnosť programovať v rámci e, DEVKO a otázka teda je, či tento organigram, tak ako je navrhovaný, je ešte stále platný a či teda budete pokračovať v týchto expertízách v oblasti rozvoja, tak ako sa to e, korektne uplatňuje, pokiaľ ide toto programovanie rozvoje pomoci. No a potom, či dokážete garantovať koherentnosť politik, tak ako to vyžaduje zmluva, e, aby tieto boli rešpektované a uplatňované. Nech sa páči, Lady ešte máte slovo. <laughs> no, Ďakujem znovu veľmi pekne. Pán Vormin, ja viem, že ste robili dnes svoju správu, ešte som to nevidela. Neviem, čo sa s ňou stalo. Určite to bol úspech. A veľmi ma mrzí, že ste boli v situácii, že ste nemohli teda robiť to, čo ste chceli záverečnou správou. A Michael tu hovoril o tom, o tých pozorovateľských misiách pre, e, pri voľbách. A to je veľmi dôležité, čo ste povedali, pretože ešte stále nemáme také postavenie, aké by sme chceli mať. V prvom rade je to základná súčasť toho, čo robíme, že dokážeme ukázať svojou prítomnosťou vlastne svoj záväzok, odhodlanosť brániť demokraciu a byť tam a stať a povedať, že tieto voľby boli alebo neboli spravodlivé, čestné a to je naozaj veľmi dôležité. To je taký kľúčový signál svetu, že EÚ berie vážne, čo hovorí. A ja toto chcem naozaj zobrať ďalej a rozvinúť. Zatiaľ som ešte nemala čas sa tým zamyslieť, aj napríklad preto, že som chcela hovoriť s parlamentom, ktorí boli, s ľuďmi, ktorí boli pozorovatelia, ktorí vedia, čo sa deje v teréne a ktorí majú skúsenosti, ktoré sú ťažké a niekedy nepríjemné, náročné. A keď sa pozeráme na to, kde dávame prostriedky a sa snažíme zabezpečiť, že prostriedky sú na správnom mieste, tak to, čo sa spraví v Sudáne, je veľmi dôležité. Musíme to urobiť efektívne a bezpečne, ale je to veľmi náročná úloha, veľmi náročná činnosť. Tam musím ešte veľa urobiť. Nemám odpovede, ale dúfam, že mi pomôžete nájsť si múdre odpovede. To je dôležité takže bude potrebné sa posilniť. Áno, to máte pravdu. Pokiaľ ide o to, čo ste povedali o ODA a tie vaše obavy, že ľudia najmä v čase ekonomickej krízy e, tam nahádžu všetko možné a nazývajú to rozvoj, naozaj musíme veľmi jasne definovať, čo robíme. Sú veci, ktoré nemáme robiť, spolupráca s priemyselnými krajinami, E, spolupráca vo výskume a vývoji, to je tiež dôležité. A najmä, keď si zoberieme rozvojové krajiny, ktoré potrebujú aj podporné zdroje, ale to je niečo iné, to sú iné oblasti. A keď hovoríme o tom, čo je rozvoj, napríklad od toho, že pomôžeme udržať ľudí pre živote, až po to, že im dáme príležitosť na to, aby rozumne e, dokázali efektívne využívať naše zdroje, aby, to, aby sa títo ľudia stali Um, uh, schopní udržať sa sami, aby boli sebestační. A to je veľmi dôležité a musíme si naozaj veľmi jasne definovať, čo je aká spolupráca a čo sú ktoré prostriedky. Ešte k vašej prvej otázke. Viete, aká veľmi dôležitá je sexuálna orientácia? Ako E, viete, veľmi som sa angažovala v tejto oblasti. Mala som aj kolegov, ktorí pracovali v tejto oblasti, ale samozrejme nedá sa robiť všetko naroz. Aby ľudské práva platili, musia byť ľudské a musia existovať. Samozrejme, to je to základné kritérium a ďalej to nerozlišujeme. A to znamená, že aj my musíme veľmi jasne hovoriť to, v čo veríme. Otázky sexuálnej orientácie sú otázky, ktoré musíme mať v čele toho, čo robíme, ale je to rovnako dôležité ako rasa alebo dôvera. Nebudeme mať nejaký zoznam, že toto je dôležitejšie a toto je menej dôležitejšie. Nie. Ľudia sú ľudia, ľudské práva platia. vy viete, že je to veľký problém. Je to veľký problém dostať to na prvé miesta v našej agende a je dôležité, aby tomu ľudia aj správne rozumeli. Mnoho vecí sa tu tiež spolu mieša, ale ja chcem povedať, že ja som odhodlaná sa venovať tejto otázke a chápem aj to, čo ste mi povedali. Pani Žoli, ešte niekoľko vecí. Dovolte, aby som vysvetlila. Budeme mať DG DEFCO, to znamená, že sa nezbavíme toho, že by sa DS niekde niekde tu nás stratilo v tomto indikatívnom e, organizačnom Eh, harmonograme. My sa jednoducho len tu snažíme opisovať veci a zaviesť poriadok. To sa opisuje ale len časť príbehu. Nehovorí sa o tom napríklad, že rotačné predsedníctvo bude aj naďalej predsedať roz, eh, pracovným skupinám pre, pre rozvojovú spoluprácu a tak ďalej. Čiže my sme na mnoho vecí ešte nezabudli, sme nezabudli, ale ide o to, že nie všetko je súčasťou vonkajšej služby. To, čo sa my snažíme dosiahnuť, je, tie, aby delegácie a IES boli tie miesta, kde sa práca bude realizovať, aby sa určilo, čo sa má spraviť, aby sa správne určili programy, pretože niekedy ľudia sú, ktorí vedia najviac, čo sa deje, sú naše delegácie a preto aj oni musia byť zabudovaní do našej činnosti, aby sme využili ich skúsenosti a znalosti. Takže uvidíte, že tu na táto odbornosť zostane v DG e uvidíte, že grafické referáty v rámci zahraničnej služby, uvidíte prespojenie medzi tým, čo robí Kristalina Andris, to bude úplne jasné, ako to funguje a naša, naša náš organizačný harmonogram len ukazuje časť toho, čo sa robí. A až keď sa dá všetko dokopy, tak uvidíme jasne vyriešenie všetkých oblastí. Takže v žiadnom prípade nechceme nejako zrušiť tú základnú úlohu programovania komisia príslušného komisára ale chceme dosiahnuť efektívne prepojenie, aby delegácie, vonkajšia služba a DGDFko spolupracovali tak, aby sme získali komplexný obraz toho, čo sa deje. Slovo má teraz pán Vergel. Ďakujem, pani predsednička. Chcem povedať, že som veľmi rád, že vidím, že pani Eštonova sa stále e, viac a viac cíti doma v svojej úlohe. Každé ďalšie stretnutie to len potvrdzuje. Pravdepodobne to nie je náhoda, že tam, kde sú rozvojové otázky najaktuálnejšie, sa vždy prepájajú aj s najdôležitejšími politickými otázkami. A treba vždy pripomenúť, že EÚ tých oblastiach, kde sú tieto dve dimenzie a kde sa prekrývajú, musí mať veľmi jasné politické stanovisko. Je niekoľko horúcich miest, ktoré sa tu už spomenuli, ktoré si vyžadujú okamžité konanie a okamžitú reakciu zo strany EÚ, pretože ak, chcem, ak chceme vyriešiť politické otázky a rozvojové otázky, západná Sahara, to je dneska aktuálne, zajtra Kašmír, Jemen, je tiež taká, takéto ohnisko. Nielen preto, čo sa tam teraz deje, ale a preto, že už niekoľko, nejakú dobu sa bombardujú civily v Jemene a je tu rastúci problém, ktorý len rastie a rastie. Potom je tu Pakistan a Afganistan a Gáza a som rád, že si to vždy pripomeniete, Chcem povedať, že si myslím, že tento nástroj osobitných e, veľvyslancov, ktorý sa stal rutinou, nepostačuje. Musíme nájsť efektívnejší prostriedok, ako e, vytvoriť efektívnu európsku politiku v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pani Greze. Pani Aštonová, ESVČ má zabezpečiť skutočnú koherentnosť rozvojových politík. Táto koherentnosť má byť vo viacerých oblastiach, či už obchod, rybolov, polnohospodárstva. Ráda by som spomenula konkrétny prípad biopiráctva, prenášanie e, alebo krádež rastlín a semiačok sa rozvíja veľmi rýchlo, hoci vedomosti a skúsenosti sa zneužívajú aj od autochtónneho obyvateľstva. Ide o duševné vlastníctvo a toto využívanie je absolútne protirečivé proti politikám a medzinárodným pravidlám a ja by som chcela vedieť, pani Eštonová, čo e, budete robiť, aby ste bojovali proti takémuto patentovaniu s rastlinami a semienkami. Teraz pani Kretu má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani Ešton, za to, že ste prišli sem. Mohli by sme sa vrátiť ešte k tomu, aby sme hovorili o tej tragickej situácii na Haiti. Už ste aj vy, aj pani Georgieva povedali, že ste, a myslím si, že ste konali veľmi profesionálne po E, zemetrasení. Ale teraz máme tento víkend, keď e, hurikán dorazil na Haiti a znovu sú stovky tisíce ľudí ohrozené e, nielen týmto prírodným javom, ale aj nástupom cholery. Takže sa chcem spýtať, či pripravujete nejakú rýchlu reakciu na riešenie tejto konkrétnej situácii, ktorá tu nastala Ďakujem, takže pani Aštonova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za vašu dôveru, aj za to, že, si hovorí, že mi hovoríte, že aj mne rastie dôvera. Seba dôvera. Naozaj ste tu spomenuli tie veľmi dôležité miesta, Zeve, západná Sahara, Sahel, o ktorom hovoríme, ako viete, osem našich ministrov žiadalo, aby sme o tom hovorili je tu veľa problémov a víziev, ktoré sa týkajú e, celej e, západnej Afriky. A keď si zoberieme západnú e, Saharu a OSN, ktoré tam funguje a funguje pomaly a sú tam veľmi rôzne názory na to, ako riešiť túto situáciu, takže je to náročné, náročné. Afganistan, Pakistan, to sú tiež veľké výzvy, iné, ale veľké. keď som bola v Kabule, som sa tešila, že som videla niektoré výsledky našej práce, najmä práce so ženami. Tie boli pozoruhodné a týkali sa rôznych oblastí rozvoja v každom význame, v ktorom sa toto slovo používa. A ako viete, v Pakistane som bola pri priateľoch demokratického Pakistanu, tam som predsedala a my sa snažíme podporovať vládu, ktorá bola v týchto ťažkých otáz- ťažkej situácii pred eh, povodňami. Hovorili ste o Kašmíre a o Jemene. Jemen Jemen je krajina, ktorá má naozaj vážne problémy v súčasnosti. Tento týždeň som čítala o tom, že rozhovory neprebiehajú veľmi dobre. Sú tu veľké obavy a veľká starosť o to, že čo tam treba urobiť Priatelia Jemenu pracujú na tomto a to sú veľmi dôležité ohniska, musíte pridať, ale aj Sudan, Somálsko a ďalšie krajiny, keď sa pozrieme na svet. A pre nás je veľkou výzvou určiť priority, to, ako použijeme naše zdroje, ako budeme pracovať v partnerstve, to samozrejme, osobitní zástupcovia, to je niečo, čo som, vyslanci, to je to, čo som zdedila je to zaujímavá, veľmi dobrá skupina ľudí, ktorá sa snažila fungovať v veľmi ťažkých okolnostiach, pretože boli vymenovaní aj za veľmi zložitých situácií, Balkán, Sudán a tak ďalej. Čo ja sa teraz snažím, je dostať ich do IS e tak, aby sme mohli využiť tieto zdroje a mali osobitných predstaviteľov. To sa mi zdá, to je to najlepšie, čo môžeme urobiť, aby sme im dali takú politickú prípravu a prostriedky, aké potrebujú. Takže snažím sa to premyslieť spolu s výbormi, s výborom a radou a chcem, aby sme ich efektívne využívali, ale ako hovoríte, máte pravdu, treba najmä posilniť delegácie, ktoré máme v teréne, pretože to sú tí ľudia, ktorí dokážu poskytnúť pomoc. Robíme to v Afganistane, skúmame to aj inde, to je veľmi dôležité. Pani Grass, keď som čítala informácie o tom, čo vás zaujíma, tak som si uvedomila toto biopiráctvo. Nebudem sa, nebudem sa tváriť, že to bolo v mojom zábere, nebolo to. A ja dúfam, alebo teda ma to zaujímalo, zaujalo, čo ste o tom povedali, fascinovalo ma to. A to sa naozaj týka vlastne práv duševného vlastníctva, a ja keď som bola komisárkou pre obchod, ma to zaujímalo, bola to priorita, ale z iného pohľadu, pretože to, čo vy hovoríte a to, čo som si potom prečítala, je veľmi zaujímavá oblasť. Nemám žiadnu predstavu o tom, ale ak máte predstavu, vy rada by som sa s ňou oboznámila. Vy ste tá odborníčka, ja nie som. Ale veľmi som rada, že som si to prečítala, takže prosím, keby ste mi dali tú možnosť využiť vaše poradenstvo, ako je to s kým ešte hovoriť. Je to niečo, čo sa nikde nevyskutuje, ale je to problém, ktorý bude rásť a bude veľmi náročný, ťažký, ako nezačneme riešiť. A potom pani Kretu Haiti, hovorila som s naším vedúcim delegácie v Haiti v piatok večer a som s ňou v kontakte aj počas toho, ako sa situácia zhoršila, nie preto, aby som zabezpečila bezpečnosť našej delegácie. Niektorí ešte stále bývajú v stanoch. Ja som bola na Haiti, stretla som sa s každým členom našej delegatúry, našich zamestnancov z EÚ, z Haiti a naozaj sa snažím zabezpečiť im čo najväčšiu podporu, najmä pokiaľ ide aj o rodinu e, zástupcu vedúceho, ktorý zahynul ale samozrejme, v tejto súčasnej situácii sa snažíme pomôcť aj pri riešení cholery a, vet- a hurikána, pretože to je to, čo sa môže zhoršiť. Možno, že to, čo bolo v piatok, nebolo posledné. Kristalina pracuje v tejto oblasti členské štáty a e, pozeráme sa, čo sa deje, takže reagujeme na potreby Haiti, aby sme a snažíme sa zabezpečiť ďalšie stany a zdroje. A ako som povedala, ja osobne sledujem situáciu, aby sme dokázali reagovať čo najrychlejšie. Herr Svensson, die Pán Svensson má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste prišli, pani Ashton, a že sa tu môžeme takto stretnúť. Vaše rokovania viedli k e, obnove IS a my sme sa obávali toho, že by došlo k strate aspektov rozvoja a že by sme sa snažili dať e, len priestor aspektom bezpečnosti. Ďalšou obavou je ale vzťah medzi IS e a 27 rôznymi vnútroštátnymi ministerstvami pre rozvoj a spoluprácu. Ako budú riešiť Národné ministerstva zahraničných vecí? Budú musieť znížiť svoje kancelárie v teréne, aby sa nemiešali do činnosti zahraničnej služby EÚ? Takže ja sa chcem spýtať, máme nejaké mechanizmy, ktoré zabezpečia efektívnosť a zabránia duplicite, ale pritom umožnia zachovať našich 27 rôznych národných identít v rámci našich zahraničných vzťahov. Ďakujem. A teraz pán Newton Don. Ďakujem, pani predsednička. Pani Ashtonová, som veľmi rád, že ste tu Chcem len povedať výboru, že z tých z nás, čo boli v New Yorku na mileniových cieľoch, tak chcem povedať, že sme boli veľmi spolu, spokojní s vašou spoluprácou, ale keď ste boli nervózna na ceste sem, chcem povedať, z našej strany je tu dobrá vôľa. My sme možno niekedy kritickí, ale vôľu máme. Chcem sa spýtať na tú oblasť okolo Suezského kanála. Spomenuli ste všetky krajiny, Sudán, Džibuti, Jemen, bombardovanie v Jemene a podobne. Nebudem to tu celé uvádzať. A mne sa zdá, že tu sa situácia zhoršuje a že veci sa zhoršujú. Takže sa chcem spýtať, ako ľahko alebo ťažko možno zefektívniť pomoc EÚ v týchto oblastiach, kde sa bombarduje Takže ja sa chcem spýtať, možno, že vy nemáte tú možnosť, ale je tu nejaká komunikácia medzi vami a vašim tímom a armádou, vojenskými silami niektorých členských štátov EÚ, aj môjho vlastného teda. Spomínuli ste aj e, ministerku Clintonovú, pretože to, čo robí armáda otvorene či skryte, je možno presne proti tým záujmom, ktoré chceme dosiahnuť prostrednícov pomoci. A je tu nejaká snaha získať tú celkovú predstavu. Počúvajú vás? Čo sa deje v tejto oblasti, aby sme dokázali veci urobiť tak, ako by sa mali robiť? Pani Eštonová, nech sa páči. Pán Svensson, pán Jutendon a pán Neusser. Áno, to boli tie tri otázky. A prepačte, ešte sme zavodli na tretieho. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani Eštonová. Ďakujem vám za vaše veľmi jasné výpovede, ktoré ste urobili na adresu ľudských práv, na e, adresu ľudských práv v rámci EÚ a že hovoríte, že je to neoddeliteľné pre nás ale myslím, že sa treba zamerať ešte na jednu vec a to je západná Sahara, kde dochádza permanentne k porušovaniu ľudských práv. Ja som predseda parlamentnej skupiny Západná Sahara. Tam máme asi 60 e, parlamentárov a chcem vás ubezpečiť, že sme na strane obyvateľov Západnej Sahary. Momentálne je tam vývoj veľmi zlý. Dnes bol protestný tábor Saurov, to je 12 tisíc ľudí, ktorí prepadli marocké bezpečnostné síly minulý týždeň. Došlo k úmrtiu jednej osoby, keď marocké vojenské veľké sily zastrelili 14-ročného chlapca. Takže vás chcem poprosiť, aby ste sa intenzívne zaoberali týmto problémom. Ja viem, že je, sú tam OSN a ich veľvyslanec, ich vyslanec, ale ja si myslím, že aj EÚ by tam malo konať odhodlanejšie a rozhodnejšie. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďakujem všetkým za tieto otázky. Pani Svensson, som veľmi rada, že ste povedali, že sa nestratíme, nesltnú nás. A ja myslím, že tie dôkazy budú stále jasnejšie a zretelnejšie. Ale vy ste sa pýtali na vzťah medzi našimi zastúpeniami v teréne a zastúpeniami 27 členských štátov. Pokiaľ ide o zahraničnú teda, alebo externú službu, tak to sú koordinátori, ich prácou je spájať, dať dokopy členské štáty. Ich činnosť nie je duplikovať to, čo sa už robí, ale ich úlohou je poskytnúť dve veci. Po prvé, aby mohli všetci robiť v jednom duchu, aby bola konzistentnosť e, e, informácií, aby sa chápalo, čo sa kde robí, pretože v niektorých častiach sveta tí najchudobnejší, a tam není 27 člán, štátov, 3-4 a potom ešte chceme robiť to, čo je jedinečne európske. A ja často hovorím, že našou výzvou je, že keď ideme na delegáciu alebo veľvyslenstvo niekde vo svete španielske, talianske, nemecké, francúzske, litovské, estonské, to je jedno. Môžete povedať, do ktorej krajiny ste išli, ale keď idete do delegácie EÚ, nikto nevie, že ste v Európe. A teda o to ide, že majú spolupracovať s členskými štátmi a majú zobrazovať nielen tento aspekt, ale aj to, čo je cel, typické európske, aby ukázali tú silu našej spoločnej akcie. Takže budú spolupracovať, budú poskytovať európske prvky, ale nejde o to, aby brali členským štátom nejakú agendu alebo aby členské štáty robili menej ale cieľom je, aby robili veci spoločne alebo viac spoločne. Pani Newton ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia aj za to, že sa vám v New Yorku páčilo. Oblasť Suezského kanálu, áno, je tam veľa krajín a uvidíte, keď sa na ne pozriete, že je tam aj veľa problémov. Vy ste konkrétne hovorili o tom veľkom obraze, že ako zabezpečíme to, čo robíme v jednej oblasti, není E, rušené tým, čo sa robí v inej oblasti. Mám jeden príklad, možno to nie je celkom o armáde a pomoci, ale mám príklady kde tie časti toho, čo robia európske inštitúcie v jednej časti, nenachádza svoje doplnenie s činnosťou v iných častiach a niekedy dokonca sa navzájom negatívne ovplyvňujú. A presne o tom to je Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva hovorí o tom, že všetko má zapadnúť do jedného veľkého obrazu, aby sme mohli spolupracovať lepšie a preto musíme zabezpečiť, že primerane reagujeme. Tá spolupráca s armádou, o tom som už hovorila napríklad na Haiti, bola základom toho, aby sme dokázali poskytnúť pomoc. Tam nejde o to, že tam išli ľudia ako armáda, ale tam išlo o tie schopnosti, kapacitu armády riešiť veci rýchlo a majú to vybavenie, zariadenie, ktoré to umožní. Niekedy naše vojenské aktivity sa týkajú bezpečnosti krajiny a Poskytnutie bezpečnosti je dôležitý prvok, keď sa snažíme pomôcť a zabezpečiť udržateľný rast, ale je dôležité, aby to bolo prepojené a doplnkom ostatnej práce. Takže ja si sa ja mám aj stretnutie s ministrami obrany, tak ako s ministrami pre rozvoj, aby sme zistili, ako môžeme lepšie spolupracovať. A ja naozaj chcem, aby sa veci navzájom spájali, doplňali a ja si myslím, že to dokážeme robiť efektívnejšie. A pán Ojser, západná Sahara. Pozrela som si e, terminológiu, to je územie, ktoré nie je samosprávne alebo nesamosprávne územie. Posledné 2-3 týždne sa Severná Sahara vyskytovala oveľa častejšie než akákoľvek oblasť a pritom to nebola otázka ktorá, s ktorou by som sa ja predtým stretávala veľmi v svojej práci, možno preto, že som tu nebola v tomto výbore. Ale keď som sa začala zaoberať tým, že o čo ide, tak je to veľmi ťažký región a Európska únia nemá jednotný názor. Je tam Chrysler Ross, ktorý robí, čo môže a OSN má tam vedúcu úlohu, ktorú podporujeme ale je to otázka, ktorú môžem riešiť z OSN, aby sme sa pozreli na to, že či sa nedá urobiť viacej, a, ale musím to robiť, ide o to, že nemáme vždy rovnaké stanoviska a mojou úlohou je nájsť takú cestu, ktorá bude na osoch ľuďom. A naozaj máte pravdu, je to veľmi zložitá oblasť, kde, sa, kde sú ľudia vo veľmi ťažkej situácii a je možno pravda, že sa tým musíme znovu zaoberať. Merci, Ďakujem, pani Keller. Thank you very much. Ďakujem pekne. Veľmi správne ste povedali, že treba mať istotu o tom, kam idú peniaze a oficiálna rozvojová pomoc by mala byť oficiálna rozvojová pomoc. S tým veľmi súhlasím ale napríklad ODA, ktoré k dispozícii napríklad cez Frontex alebo cez rámcovú zmluvu z Lípio, ja neviem, čo tam tie peniaze robia, ale asi to nepomáha veľmi uh, eradikovať chudobu. Ja som sa chcela vrátiť k súčasným uh, politickým témam. Ako zabezpečíte, že zahraničná služba bude sa zameriavať aj na, na oblasti ako obchod a ako chcete zabezpečiť, aby aj v rámci tejto zahraničnej ex, teda externej akčnej služby bola, bol správne pochopený tento rozmer obchodu a aby rozvojová spolupráca sa nevyužívala len pre zahraničné záujmy EÚ, aby tu boli nejakí miláčikovia, nejaké siroty tej rozvojovej pomoci, aby tu teda neboli tí dobrí a zlí, ale ja by som teda chcela vedieť, aké konkrétne mechanizmy um, plánujete, aby každý sa podielal na tomto záväzku. Uh, veľmi konkrétne, keby ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Madame Hall. Pani Hall, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo ste povedali pánovi Bensnovi. Keď ja som bola v Mozambiku šéfkou pozorovateľskej misie, jedna z vecí, ktoré ma skutočne zaskočili, bola, že som mala dočinenia s 15 šéfmi e, pozorovateľských e, misií, pretože tam bolo 15 e, vlastne zastúpení. A vzhľadom na to, aký je momentálne tlak na rozpočet členských štátov a EÚ, nemyslíte si, že Európska externá akčná služba by vlastne mohla umožniť ušetriť náklady členským štátom, keby vysielala takéto misie do zahraničia, alebo či by ste nepodporili a nepovzbudili členské štáty aj náš k tomu, aby pristúpili k takýmto úsporám. Ďakujem. A ešte máme trošičku času, takže môžu byť aj nejaké veľmi stručné doplňujúce otázky. Pán Görenc, nech sa páči, máte slovo. Vystúpenie bez mikrofónu. Rád by som znovu navrhol vytvorenie novej neformálnej jednotky na kontrolu účasti členov Európskeho parlamentu ESV či Európskej komisie, aby poprvé vypracovali zoznam konfliktov, ktoré by sa mohli ktorým by mohlo dojsť k tým konfliktom záujmov medzi jednotlivými službami a ktoré by mohli ohroziť rozvojovú pomoc. A po druhé, prediskutovať aj túto tému v našom parlamentnom výbore a to prvý rok fungovania ESVČ. Znovu robím ten návrh, pretože mali by sme byť pragmatickejší, sledujme, ako sa veci vyvíjajú a potom, aby sme ich od prípadu k prípadu efektívne riešili. Pani Ešton, nech sa páči. Uh, again, Ďakujem, pani predsedajúca Pani Kal, je to naša, e, naša nie moja zahraničná služba. A to je dôležité, ja to tu nehovorím len tak. Dôležité je, aby poslanci tiež mali takýto pocit účasti lebo nespochybňujem angažovanosť členov tohto výboru, ale je veľmi dôležité, aby v celej Európskej únii e, sme sa angažovali e, za zefektívne tejto služby. Čo sa týka obchodu, určite obchod bude dôležitým prvkom naš, nášho fungovania vo svete. Obchodné vzťahy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu s mnohými krajinami a pomoc za obchod a obchod a pomoc. To je veľmi dôležité e, pre krajiny, aby sa stali sebestačnými, či už e, sú to krajiny v Afrike. Ja ako komisárka pre obchod e, som sa tam tiež angažovala. Alebo či ide o Haiti. To súvisí s tým potrebovať, aby mohli urobiť nejakú skutočnú prácu na rozvoj svojich ekonomík. A myslím, že je absolútne nevyhnutné nielen e, vyvážať suroviny, ale krajiny musia mať vlastné e, kapacity. Čiže ja na to používam taký príklad e, mango čatný, aby krajiny nielen vyvážali mango, ale aby robili aj to čatný z manga, aby mali vlastný ekonomický rast. Na tak, v takejto fabrike na čatny vytvoríte množstvo pracovných príležitostí a môžete teda vyvážať produkt s vyššou pridanou hodnotou. Čiže potrebujeme to mať takto prepojené e, s tou rozvojovou prácou, ktorú robíme. A aj ako komisárka pre obchod som videla veľmi silné prepojenie e, e, na možnosti rozvoja. Ja som sa zamýšľala, pokiaľ ide o tie pozorovateľské misie, či tam budú nejaké inštrukcie, alebo či tam budú nejaké uh, hierarchie. Ja si myslím, že jednoducho bude to súčasťou toho, čo robíme. Uh, keď tu máme šéfov delegácií, veľvyslancov, Uh, tak uh, oni budú vyškolení aj v otázkach rozvoja a všetka tá práca, ktorá sa tu robí v tých riadiacich tém, tímoch, uh, bude Ehm, zameraná na rozvoj. Pre mňa je to veľmi dôležité a to uvidíte aj v existujúcich mechanizmoch. Pani Hall, hovorili ste o Mozambiku a 15 šéfoch delegácií, že by sa mala znižiť tá e, reprezentácia. No, to nebude také jednoduché. Ja si nemyslím, že môžeme vyzývať členské štáty k tomu. Jednak sú to zvrchované rozhodnutia týchto členských štátov a po druhé, nechceme sa vyhovárať, eh, prečo robíme menej. E, externá služba je o tom, čo nás v Európe spája e, v našich krokoch vo svete a žiadny členský štát nepovie len tak, dobre, nechám to na vás, len aby sme si ušetrili nejaké zdroje. Som, som odhodlaná vlastne v našej práci prísť s nejakou pridanou hodnotou, nechceme nič nahrádzať a preto uh, mám k tomu veľmi jasné stanovisko. A pán Görens, ja trošku váham, uh, pokiaľ ide o nejaké zastavenie konfliktov. Ja viem, že tento výbor má veľký záujem o revíziu a diskutovanie rôznych tém. A ja sa tu nechcem púšťať do tejto diskusie medzi Andrisom, Pibalksom, Kristalinou a mnou. Ak by sme sa dostali do nejakého konfliktu len preto, že by e, sa vyskytlo niečo, o čom ešte nevieme, ako bude fungovať, lebo jednoducho je to nové, Jednoducho musíme si to vyriešiť a urobíme to. A ak by sme sa dostali ehm, do nejakého eh, takého bodu, že nedokážeme tieto konflikty eh, riešiť, tak myslím, že to by sme zlyhali. Pani De Kaiser. Euh. Mám nejaké také škrupule, ale no neviem, ešte by som sa rada vrátila k jednej otázky. Ja vás nechcem dostávať do ťažkej situácie, ja vás veľmi dobre chápem, vy ste to aj povedali vo svojej odpovedi že príjmate opatrenia, a aby sme venovali pozornosť pozorovateľským misiám a že nemáte ešte všetky zbranie v rukách, ale nechcem vás teda nejak tlačiť do kúta, ale aj tak by som chcela nejaké upresnenia. Vo viacerých druhoch pozorovateľských volebných misí, či už je to Pakistan, Afganistan, do istého bodu EÚ a OSN spolupracovali veľmi úzko a OSN bol, skutočne boli takou záštitou našej európskej bezpečnosti a v Sudáne došlo k akejsi zmene politiky a že toto rozhodnutie pašlo, e, teda padlo na najvyššej úrovni a že aby sa e, nemiešali nejak bezpečnostné misie OSN a pozorovateľské misie a vzniklo takéto vákuum a to prináša problémy a my teda potrebujeme tento problém vyš- vyšetriť a vyriešiť. Nie je potrebné, aby nám OSN robili tú záštitu, ale ak to nebudú robiť, tak treba vedieť, aby sme, to, aby sme boli pripravení a aby sme potom prijali iné opatrenia. A otázka je, či ste o tom už v OSN hovorili. Počujem, že ste hovorili o západnej eh, Sahare. No dobre, keď ste nehovorili o tom v OSN, tak mi aspoň dajte odpovedať na či by ste mi dali nejakú alternatívu na to, aby sme prijali opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu týchto misií. Tento bod ma zaujíma. Samozrejme, ja vás nechcem tlačiť do kúta, ja chápem, že je to nové pole pôsobnosti pre vás a verím tomu, že sa ho zmocníte dobre. Nech sa páči. Pán Deva bude posledným rečníkom v diskusii. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, ja vám skutočne chcem zablahoželať k tomu, ako vedete túto schôdzu pretože mnohí poslanci eh, sa mali možnosť opýtať veci, mali sme veľmi uvoľnenú a informatívnu schôdzu a ďakujem pani Ešton, že si našla čas na túto diskusiu. No a keďže sa ešte len učíme a dozvedáme o nových problémoch, a prevencia keď je vždy lepšia než liečba, Jeden z problémov, s ktorými sa stretávam a zatiaľ sa na ňo nikto nezameral, to sú tie... Uh, to je tých 300 ľadovcových uh, puklín, ktoré sa v Himalajách vytvorili, ktoré uh, môžu naozaj prasknúť z rutica a teda v Himalajach sa topí ľadovec o mnoho rýchlejšie, než sme predpokladali a je to aj v, vďaka čiernemu popolčeku, ktorý, e, alebo sadze, ktorá padá tam na tie Himaláje. Nebolo to v kodení, nediskutovalo sa to a len my si to tu v Európskom parlamente uvedomujeme, lebo pán Gojen sa práve vrátil z Katmandu my sme tam boli, boli sme na lete helikoptérov, videli sme tam tie e, jazera, parlament ma poveril e, napísať o tom správu. Je to katastrofa na spadnutie, e, pretože rieky sú veľmi napájané. Tieto rieky živia 1,2 milióna ľudí a teda zrychluje sa to, zrychluje sa to topenie sa ľadovcov nie e, v dôsledku globálneho oteplovania, ale jednoducho je tam tá sadza. No a ja som si myslel, že možno by ste sa mohli teraz nepokojovať na niečím iným, než len západnou Saharou. Takže chcel som vás na toto upozorniť. Ďakujem, pán Diva. Lady Ashton, nech sa páči, máte slovo. A môžete zodpovedať otázky a záverečne sa vyjadriť. Ďakujem, pani Žoli. Čo sa týka tej bezpečnostnej siete, nemám, záchrannej siete nemám nejakú odpoveď. A jednoznačne ste to vyjadrili, ja sa tomu budem teraz venovať. E, to, že teraz neviem na to zareagovať, neznamená, že na tom nič nerobíme. Máte absolútne pravdu, musíme mať tú záchrannú sieť. Ako som už povedala, E, bezpečnosť nášho postupu je na naj, najvyššou prioritou. Bez toho to jednoducho nejde. Takže určite sa k tomu vrátim. Čo sa týka tých e, ľadovcových jazier, ja som vždy uh, tvrdila, že nikdy nebola schôdza, že by som sa niečo nové nedozvedela. A už som povedala pani Kresa, že som sa dozvedela o tom biopiráctve len pred tým, čo som sem prišla. Teraz som sa dozvedela o tomto. To je absolútne neuveriteľné že by sa také niečo mohlo udiať. Takže budeme sa musieť na to pozrieť. Ja som e, o tom nepočula, neviem, aké je tam možné riešenie, pretože nie je to teda otázka e, globálneho oteplovania, je to teda otázka, sa uvidíme. No a ak môžem, tak by som chcela uzavrieť. V prvom rade ďakujem pani Žoli za túto príležitosť. Pomohlo mm, mi to viaceré veci si ujasniť, utvrdiť. Poprvé, význam, ktorý tento, e, tento výbor prikladá efektívnosti e, našich rozvojových stratégií a tomu, aby skutočne boli e, v centre pozornosti toho, čo budeme robiť v zahraničnej službe. A chceme sa samozrejme vyhnúť konfliktom nielen medzi rôznymi časami byrokracie, ale, čo je dôležitejšie, Eh, aby sme si nekonkurovali priamo v teréne, aby sme nevytvárali problémy ľuďom, ktorých chceme vlastne podporiť. Myslím, že aj to, že eradikácia chudoby a ako to dosiahnuť, vyžaduje, aby sme rozumnejšie eh, uvažovali eh, nad tou podporou ľudí v rôznych častiach sveta. Či to je prosím som inovatívneho financovania alebo lepšej spolupráce, či je to prosím som toho, že si uvedomíme, že zvyšujú sa tie výzvy, keď sa len jednoducho pozrieme na rôzne časti sveta, vidíme, ako sa šíria problémy, aký je potenciál problémov, ktoré sa môžu šíriť cez hranice. Myslím, že sme opätovne potvrdili, že Lisabonská zmluva je skutočnou príležitosťou aby sme e, viac lepšie toho dosiahli, aby sme sa pridržali naše pôvodnej vízie a aby sa to nestratilo, najmä v čase ťažkých hospodárskych e, podmienok. Nie, že by som bola nejaký purista, ale naozaj si myslím, že musíme byť otvorení a transparentní e, v tom, čo robíme, prečo to robíme, ako to robíme a myslím si, že tento výbor je miestom, kde Andrís Kristalina a ja dokážeme e, ťažiť mnohé poznatky a ja teda som veľmi hrdá, že sa môžem na tom podielať. Ďakujem. V mene výboru DV vám ďakujem, pani Lady Ashtonová, za túto výmenu názoru. Ja dúfam, že tieto stretnutia budú každoročné a že sa uvidíme takto aj budúci rok. A želáme vám veľa šťastia pre realizáciu vášho veľmi dôležitého mandátu aj na rok 2011 a ďalej. Elena, Michelle.

Budeme pokračovať v našej schôdzi. Bod 7 nášho programu. Ešte sa predsedalo eh, Michelle Striflerová. Tento bod sme nedokončili, tak jej znovu dávam slovo k bodu 7. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po uvedení mojej správy ja navrhujem, aby ste sa na mňa obratili s poznámkami, pripomienkami, ak máte nejaké otázky. Ja ešte nepoznám termín na pozmenujúce návrhy. Už ho máme? Takže i hneď dám slovo pánovi Garensovi, nech sa páči. E, Ďakujem. Teda hovoríme o tom, akčnom pláne v polovici obdobia. Pardon, nepoč- Nie som si istý, o čom ideme teraz hovoriť. To je po prezentácii mojej správy. Nemali sme predtým, pred vystúpením pani Eštonovej čas, tak teraz nech sa páči, ak máte otázky. Aha, tak mám jednu poznámku, alebo už sme aj s pani komisárkou Georgievou o tom diskutovali a ona nás informovala o znepokojení, pokiaľ ide o budúcom financovaní týchto akcií, keďže nie, je, nie sú peniaze. Musíme sa pripraviť e, na to, ako budeme tieto akcie realizovať. Vzhľadom na to, že hľadáme prostriedky, aby sme zdieľali nástroje a prostriedky 27 štátov, či by aj nebolo dobré miešané financovanie alebo spoločné financovanie takýchto aktivít a bolo by to koordinované pod zaštitou pani Georgievy. Malo by to tú výhodu, že by to bolo pod zaštitou EÚ. Po druhé, Členské štáty by financovali takéto aktivity a zároveň by ich to nútilo, aby sa zaviazali istým spôsobom alebo dohodli z EÚ, pretože v minulosti e, každý e, sa pracoval na tom svojom poličku, v tej svojej oblasti, v tej krajine katastrofy a tak ďalej. A ja si myslím, že by sme mali považovať a predložiť tento návrh pani Georgieva, aby sme sa lepšie pripravili na nedostatok financií. A je to aj imperatív alebo potreba, aby sme koherentne realizovali naše politiky a aby sme vyriešili problémy jedným spôsobom, jednou cestou. Vstúpenie bez mikrofónu. Thank you very much, uh, uh Mrs. and, uh... Ďakujem pani Strifle a ďakujem aj výboru. Niekoľko pripomienok z pohľadu komisie. Vítame uh, návrh správy a um, silné volanie po nezávislosti humanitárnej pomoci, to sme čuli aj v poslednej rozprave. Je dôležité, aby tie humanitárne princípy ostali zachované a takisto, aby tu bol priestor na ďalšie fungovanie a aby tu bola jasná úloha, tak ako je zvýraznená, aby tam boli jasné usmerenia, ktoré vyplývajú z vašej správy. To je všetko veľmi vítané. A k tomu poslednému bodu pána Goresa, no, takisto vítame dôraz na rastúce potreby zdrojov. Vyjadrila by som sa k tomu návrhu, ktorý práve zaznel. E, my sme pri viacerých príležitostiach ako komisia, teda členské štáty mali požiadavky preskúmať, či by sme mohli v mm, ich mene vynaložiť nejaké príspevky na humanitárnu pomoc, ale podľa súčasnej úpravy o humanitárnej pomoci to nie je možné. Ako viete, v pracovnom programe Komisia na rok 2011 e, budeme skúmať revíziu humanitárnej pomoci, takže možno, že toto je otázka, ku ktorej by sme sa mohli vrátiť. Určite e, zvážime pozíciu komisie k tomuto bodu. Takisto vítam mene komisie e, pozornosť, e, ktorá je prikladaná európskemu konsenzu o viditeľnosti a naozaj chceme spolupracovať s parlamentom, s národnými členmi, aby sme tu mali kontakty, aby sa nám podarilo zvýšiť viditeľnosť európskeho konsenzu na národnej úrovni v členských štátoch. Určite za komisiu robíme všetko, čo je v našich silách v rámci našich bilaterálnych zmluv. A aby sme teda maximálne využili mm, možnosti na posilnenie európskeho profilu Určite vítame e, propagovanie silného medzinárodného humanitárneho práva. Máme možno väčšie pochybnosti, pokiaľ ide o alokáciu špecifického financovania z humanitárnej pomoci na nejaký podcieľ, e, napríklad na propagáciu tejto pomoci. E, využívame fondy z komisie a EU veľmi intenzívne pracuje s medzinárodnými organizáciami, Medzinárodným červeným krížom, UNHCR a v tom chceme aj pokračovať, ale mali by sme trošku určité obavy, pokiaľ by išlo o obmedzenie už aj teraz dosť nápetého rozpočtu na humanitárnu pomoc, ale sme ochotní poskytovať ďalšie konkrétne informácie k aktivitám v akčnom pláne. Komisia, ako viete, pri pripravuje oznámenie k strednodobému hodnoteniu, kde zohľadíme všetky informácie, ktoré máme. Budeme pracovať s členskými štátmi aj naďalej, aby sme mali čo najúplnejší obraz uh, o situácii, um, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu. Ďakujem pekne. Tešíme sa na spoluprácu s vami. Merci beaucoup, je tâcherai dans... Ďakujem pekne. Ja to budem brať do úvahy, ak dovolíte. Ja len upresním, že hlasovať vo výbore bude 9. novembra a termín na pozmeňujúce návrhy je 17. november. Teraz sa budeme venovať bodu 9 nášho programu Dane a rozvoj spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach. Už som vám ústne e, moju správu predložila na poslednej schôdzi. Dnes budeme robiť druhú výmenu názorov. Keďže správa nie je preložená E, a máme ju len v angličtine, tak budem pokračovať aj našu schôdzu v angličtine. Yes, Takže sú tu rôzne návrhy zamerané na podporu názorov komisie k daniam a rozvoju, aby e, bola povzbudená na pokračovanie v tejto práci. Ide o dosiahnutie cieľov mileniových cieľov, o integráciu zásad dobrých, dobrospravovania daní do krajiny a do, ide o podporu komisie podporiť krajinu aj finančné výkazníctvo, daňové hlásenia, dohody o výmene podľa modelov európskych smerníc, kde dochádza k automatickej výmene informácií. Po druhé, rôzne návrhy sledujú cieľ eh, alebo ukazujú, aká negatívna je úloha daňových rájov a ako tieto zhoršujú fiskálne problémy rozvojových krajín. Daňové ráje vytvárajú nesprávnu daňovú súťaž, umožňujú vytvárať daňové fiktívne sídla a takto umožňujú únik peňazí, ktoré by sa mali zdaňovať inde. Pri mobilnom kapitále daňové raje narúšajú zvrchovanosť rozvojových krajín zdaňovať kapitál Afrike a škodí im to, keďže majú aj tak oveľa nižší daňový základ. E, daňové e, raje poskytujú mnoho výnimiek na prilákanie zahraničných firiem a e, investícií. Daňová hospodárska súťaž viedla k presunutiu zdaňovania na pr pracovníkov s nízkymi príjmami a na chudobné rodiny. A potom rôzne návrhy zelených si kladú za cieľ riešiť niektoré nedostatky v analýze komisie, ktoré sa týkajú týchto myšlienok. Komisia nerieši negatívny dopad na krajiny s nízkym príjmom z e, liberalizácie obchodu a v súvislosti s colnými príjmami. Takže v mojej správe sa zameriame na úpadok obchodných daní ako výsledok povinností e, a záväzkov z VTO a regionálnych dohôd a toto predstavuje problém najmä pre najchudobnejšie krajiny, kde došlo k strate asi 30 daňového príjmu. Komisia nenavrhuje rozšírenie daňového základu s cieľom zabezpečiť dobrý daňový systém Pripomíname, že relatívny pojem takýchto daní vedie k zníženiu alebo k, k zníženiu príjmov a zvýšeniu spotrebných daní. A DPH a chcem povedať, že DPH nie je tým ideálnym nástrojom, pretože najviac postihuje chudobných ľudí. Preto by malo EÚ pomáhať v daňových reformách a v snahe vytvoriť taký systém priameho zdaňovania, aby zasiahol väčší, väčšiu škálu občanov a podnikov. Rozvojové krajiny potrebujú e, pomoc, aby dokázali zabezpečiť finančnú stabilitu. Komisia chce povzbudzovať a podporovať rozvojové krajiny v tom, aby sa dosiahli normy pri zdaňovaní a e, komisia nekritizuje žiadne chyby v štátoch OECD a v etickom kódexe OECD. OECD a jeho etický kódex umožňuje krajinám dostať sa z čierneho zoznamu len tým, že povedia, že sa budú držať etických zásad. Potom sa z čierneho zoznamu môžete dostať tak, že uzavriete 12 mlov s inými štátmi, ale je to bez kvalitatívnych indikátorov a neumožňuje to objektívne zhodnotiť dodržiavanie zásad dobrého spravovania spoločnosti. Medzinárodná norma OECD vykazuje, vyžaduje výmenu informácií na požiadanie, ale nedochádza k automatickej výmene informácií. A to, čo sme videli, je, že daňové raje uzatvárajú medzi sebou dohody. Takže je to vlastne situácia, ktorá neumožňuje riešiť tento problém. A my sa snažíme prekročiť tento rámec OECD a žiadame prijatie medzinárodného dohovoru a ktorý by umožnil aj sankcionovať e, štáty, ktoré nespolupracujú, ako aj finančné inštitúcie, ktoré fungujú alebo spolupracujú s daňovými rajmi. Ide o to, že daňové zmluvy veľmi často umožnili vytvoriť práve daňové raje a preto navrhujeme, zelení navrhujú poskytnutie primárnych e, práv E, na zdaňovanie v tých primárnych krajinách, kde sa produkuje a nie tam, kde je e, firma registrovaná alebo kde má sídlo. Navrhujeme e, implementáciu zásad OEC, oceňovanie transferov v rozvojových krajinách, i keď treba skúmať uplatňovanie zásady E, podľa vhodnosti, nenavrhuje iné zásady. My navrhujeme, že daň, americké daňové úrady dosiahli pokrok pri využívaní rôznych predpisov, ktoré umožňujú určiť nesprávne oceňovanie transakcií a medzi nimi je mnoho metód, ktorá je napríklad metóda porovnateľného zisku, kde sa zisky porovnávajú medzi krajinami v tom istom odvetvi. Takže návrh zelených je, aby vyzvať EÚ, aby vypracovala konkrétne závery a zaručila, že G20, OECD, OSN a WTO budú uvažovať o širšom súbore ukazovateľov a metód na riešenie nesprávneho oceňovania obchodu na základe metódy porovnateľného zisku USA. Komisia vôbec neodkazuje na zhoršenie daňových príjmov v dôsledku daňovej súťaže v globalizovanej ekonomike. Takže my navrhujeme, aby zaviesť, sa zaviedli ďalšie možnosti kontroly kapitálu a iné možnosti, aby sa zaručila finančná stabilita a aby sa vyjednávali také daňové zmluvy s rozvojovými krajinami, ktoré zaručia, že nadnárodné spoločnosti zaplatia primeraný spravodlivý podiel daní. Toto je obsah toho, čo nájdete v svojom, svojej zložke. A teraz otváram diskusiu. Nech sa páči pán Guerrero Salom. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ste zároveň aj spravodajkyňou, autorkou tejto správy, o ktorej teraz diskutujeme. Najprv by som vám poďakoval pretože vašou správou nám dávate dobrú panorámu toho, aké sú dôležité daňové otázky, fiskálne záležitosti v, pri realizácii mileniových cieľov. Socialistická skupina podporuje stanovisko správy k tomu, čo voláme effort tax. Teda podporuje to, že EÚ vo svojom celku posilní svoju spoluprácu s rozvojovými krajinami, aby im pomohla pri vzdelávaní vo, finančnej, vo finančnom výkazníctve a správe a aby im pomohla tiež zrealizovať daňové reformy, aby zlepšila situáciu v týchto krajinách. Samozrejme, e, vidíme to tak, že euro, ktoré sa investuje do e, zlepšenia daňovej správy, môže zmobilizovať až 10 eur v konkrétnych krajinách. A tak v prvej etape, tak ako to pani Žoli popísala, žiadame od krajín, ktoré sa ešte nepripojili k dohovoru o vzájomnej pomoci v daňových otázkach OECD, aby to urobili nie preto, že si myslíme, že je to nejaké finálne stanovisko alebo cieľ, ale je to minimálne bod, ktorý by mali dosiahnuť všetky krajiny, ktoré nepreli na seba tento záväzok. Socialistická skupina je tiež privržencom toho, aby sme urobili pokrok v tom, čo voláme country by country report, teda ide o správy, ktoré budú zoskupovať všetky aktivity, ktoré určitý podnik, ktorý je prítomný vo viacerých krajinách, tak tam rozvíja v tej ktorej krajine. Tiež žiadame od Európskej komisie a rady väčší záväzok, väčšiu angažovanosť v iniciatíve o transparentnosti ťažobného priemyslu. A samozrejme, socialistická skupina je za boj proti daňovým rajom, proti praniu špinavých peňazí, proti bankovému tajomstvu. A v tomto zmysle by sme mali ísť smerom k automatickému mechanizmu výmeny informácií, či informácií daňových a mali by sme spolupracovať s OSN, s výborom expertov OSN o medzinárodnej spolupráci v otázkach zdaňovania. Predložíme pozmenujúci návrh o dobrej správe v daňových záležitostiach, aby určité klauzuly daňovej transparentnosti, alebo jedna klauzula bola začlenená do základných rozhodujúcich dohod, ktoré bude EÚ podpisovať s inými krajinami alebo s významnými globálnymi aktérmi tohto sveta. A záverom, myslím, že všetci zdieľame tento názor, že daňové otázky sa netýkajú len mobilizácie zdrojov, ale aj vzťahov medzi verejnými inštitúciami a občanmi. Teda nie je to len ekonomická otázka, je to aj otázka demokracie a tiež aj otázka kontroly a vzdávania účtov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Klinc, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a ja vám chcem zablahoželať ako spravodajkyni za túto správu, ktorú ste pripravili. A vo všetkých dôležitých aspektoch, ktorá sa zabrá všetkými dôležitými aspektami rozvoja a finančnej politiky, zdaňovania. Je pravda, že každý štát, najmä rozvojová krajina, potrebuje rozumný daňový systém a chce zabezpečiť udržateľný rozvoj, že to dnes žiaľ v mnohých prípadoch tak nie je, je čiastočne pôsobené samotnými rozvojovými krajinami. A to nie je nič nové, že proste aj v oblasti daní sú u nich obrovské korupčné kanále, ktoré nechajú peniaze zmiznúť. A závisí to aj na rozvinutých krajinách, ktoré sa snažia znížiť svoje danie a veľmi často umelo presúvajú zisky hore-dole, aby v konečnom dôsledku ich prihlásili tam, kde je najnižšie zdaňovanie. A to je niečo, E, nie je nové, to sa deje predsa aj v rámci Európy. To neznamená, že e, sa to deje len so zahraničím alebo s daňovými rajmi. Či sa toto vyrieši tým, že poviete, tak ako to uvádzate v správe, že treba jednoducho zásadne zdaňovať tam, kde prebieha tá aktivita, tak to treba preskúmať pretože môže byť, že v jednej krajine je viac aktivity ako v druhej, ale možno, že niekde je e, sa veľký zisk e, nezíska, keď ide o výrobný stupeň, ktorý je len v začiatku celého procesu, čiže tam tá pridaná hodnota nie je taká veľká. Takže našim cieľom je, že sa musíme pokúsiť samozrejme vysušiť e, daňové raje, a OECD už zaznamenalo niekoľko úspechov v tejto oblasti, i keď na konci cesty ešte nie sme, ale je to stále ťažšie a ťažšie. Ja som presvedčený, že v najbližších rokoch budú mať daňové raje stále väčšie a väčšie problémy. A ja si naozaj myslím, že sa treba zaoberať intenzitou výrobných aktivít v jednotlivých krajinách a že tam má, sa má zdaňovať, to znamená, to sa nedá povedzme jednoducho proporcionálne nejako vypočítať. Treb, záleží samozrejme na tom, kde sa, čo vyrába. Takže musíme dávať pozor. V týchto rozvojových krajinách potrebujeme jednoduché daňové systémy. Nemôžeme vychádzať z našich skúseností a snažiť sa im eh, transplantovať naše daňové systémy keď myslím na Nemecko a na náš daňový systém, tak to určite nie je vhodný príklad. My máme takú náročnú, komplexnú daňovú literatúru, lebo je to tak zložité, že každá rozvojová krajina by bola jednoducho preťažená, ak by mala len polovicu našich predpisov uplatňovať a potrebujeme systém, ktorý má kontrolné opatrenia a vyvažovacie opatrenia, aby jednoducho štát nemohol sa zmocniť týchto peniazí svojvoľne. a presunúť do temných kanálov. Ja si myslím, keď sme boli z New Yorku a vrátili sme sa, tak sa hovorilo, o tom, čo sa naozaj všetko niekde stratí z každého eura alebo z dolára, ktorý ide do rozvojových krajín, sa obrovské percento po ceste stratí. Takže ja si myslím, že tie vaše východiska sú e, právne, ale ide o to, aby sme mali efektívny, spravodlivý, udržateľný daňový systém, transparentnosť, to všetko je správne. Takže musíme sa zaoberať tým, ktorí investujú v rozvojových krajinách a prichádzajú zvonka a postarať sa o to, aby sa títo nesnažili previesť svoje zisky do daňových rajov. A v samotnej krajine treba dbať na to, aby nevytvárala nereálne stimuly, aby nepriťahovala investorov tým, že im slúbi také daňové pohnutky, ktoré sú proti vlastným záujmom. Ja neviem, daňové prázdniny a potom nízke dane a potom obeh investičných peňazí, ten chipping. A to vlastne štátu nič neprináša. To prináša niečo len investorom a tým, e, ktorí... A teraz Jednoducho sa tu vytvorí taký kolotoč a potom zisk ide do daňového raja a tak ďalej. To je to, čo musíme zni- e, odstrániť. Ale jednoducho musím povedať, že pokiaľ ide o vaše zásadné predstavy v správe, tak som spokojný. Pani Keller, nech sa páči. I agree that you couldn't. Áno, ďakujem, súhlasím, že nie je možné mať nejaký veľmi komplikovaný daňový systém a prvovať musí byť spravodlivý. Ja podporujem vašu správu, Eva. Myslím, že daňový problém je jeden z klasických príkladov Eh, nekoherentnosti politiky voči rozvoju, pretože daňové raje, ktoré sme na severe vytvorili našou politikou, eh, poškodzujú rozvojovú politiku. Tieto daňové ráje sú potrebné nie pre štátne financie, ale tie štátne financie z tohto sú nesmierne dôležité pre demokraciu, ako tu niekto spomínal, pre budovanie sociálneho systému, čo je, ako vieme, ďalej stále viac a viac dôležité dôležité na to, aby sme podporili chudobnejších v prípade nejakého sucha, záplav a tak ďalej. No a potom demokratická kontrola. Ľudia chcú vedieť, čo sa deje s ich peniazmi, kam idú ich peniaze. Hm, čiže dane, samozrejme, to je, sú ich peniaze, ale je to o mnoho viac. A v minulosti sme my ako EÚ a sever, globálny sever, sme často postupovali Eh, takže sme chceli eh, od rozvojových krajín, aby znižovali svoje dane. A myslím, že túto politiku by sme nemali uplatňovať. A ešte posledná vec k tej korupcii. Je to samozrejme veľmi dôležitá vec. Transparentnosť, protikorupčné opatrenia. Naozaj nesmierne dôležité v rozvojových krajinách, ale musíme taktiež zabezpečiť, aby naše vlastné podniky eh, boli tak povediať na úzde, aby nemohli oni povzbudzovať korupciu, pretože to sa dialo v minulosti a deje sa to naďalej. My by sme mali využiť tie možnosti, ktoré máme na to, aby sme zabránili takéto korupcii. Ďakujem. Merci. La parole est à Madame Schnieber Jastram. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem. Mm, pani predsedajúca, ja sa tiež chcem poďakovať za vašu správu za prácu, ktorú ste sem vložili. Je to veľmi dôležitá téma. Pre mňa tu vyvstáva otázka, či je správne dať na začiatok tú dobrú správu veci verejných good governance, pretože to by mal byť vlastne dôsledok zlepšeného systému. A ďalšia otázka, ktorú by som tu položila, je otázka priamých a nepriamých daní. Myslím, že príliš veľa pozornosti sa venuje nepriamým daniam, teda e, DPH. A myslím, že to znevýhodňuje skôr chudobných, chudobnejších. A mali by sme dbať aj o rodovú rovnosť, teda myslím, že aj vám o to ide. Čiže Eh, tam tie domácnosti, ktoré vedú len samé ženy, často bývajú chudobnejšie. Takže napríklad detské šaty by sa mohli oslobodiť od dane. A iba o 1,2% by to znížilo daňové príjmy, ale malo by to obrovský dopad na distribučný efekt. Ja to nebudem teraz nejak ďalej rozvádzať, budú tu ešte k tomu ďalšie požiadavky, ale myslím, že Treba tu ešte pár vecí vyriešiť. Otázka e, úvery mm, alebo podpora, aký je tam dopad, aj zdaňovanie. To treba ja veľmi rýchlo vysvetliť. A potom ešte mám otázku na vás. Do akej miery podľa vás, alebo do, ako dôležité podľa vás je daňové priznanie špecifické pre e, krajiny. Je to kondicio sine qua non? Merci, monsieur Görens, vous avez la parole. Ďakujem, pán Görens, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som sa pridal k tým, ktorí hovoria, že vaša správa je nesmierne dobre pripravená, je, je tam veľa veľmi zaujímavých návrhov ja by som rád upozornil na dva body, ktoré sú rozhodujúce. Každá krajina potrebuje daňový systém, ktorý by mal financovať výdavky štátu. Ale v Európe každá krajina má iný daňový systém. Dochádza k endogénnemu vývoju, k čo vedie k akému si zdaňovaniu, ktoré nie, zdaňovaniu, ktoré nie je rovnaké vo Veľkej Británii alebo v Švedsku. Vyzerá to, že to prináša pozitívne e, výsledky, ale keď e, by ste prinútili Veľkú Britániu, aby prijala švédsky systém a naopak, tak tieto dve krajiny by nemohli fungovať. Je to takéto jednoduché, takže musíme veľmi rešpektovať princíp partnerstva, ktorý uvažuje aj o tom, že v prvom rade, že rozvojové krajiny by sa mohli vyjadriť k tomu, aká bude ich vlastná budúcnosť. E, vyzerá to, že je to jasné, ale nie je tomu vždy tak a tu by som rád upozornil na jednu skúsenosť z Ghany spred niekoľkých rokov. Išlo o predlženie alebo o obnovenie finančných prostriedkov e, od MMF a Ghana, aby mala viacej finančných prostriedkov, mala zvýšiť dovozné tarify clá, ale to prinieslo potom odstránenie financií od MMF, takže sú to určité kritéria, ktoré sa týmto krajinám určujú ale e, nevždy sú tam aj alternatívy na riešenie problémov a je to politický problém. Ja si myslím, v tom konkrétnom prípade Ghana ostala extrémne izolovaná a nikto jej neprišiel na pomoc. A kto by to ale mohol urobiť medzi veľkými aktérmi v Afrike? Čína určite nie, pretože Čínu nezaujímajú potreby Ghany alebo iní aktéry. No áno, ale čo by to, mohla by to urobiť EÚ a myslím, že tam treba hľadať pridanú hodnotu, ktorú môže priniesť EÚ v takýchto prípadoch. Ďalší príklad. Bagbo je schopný financovať vojnu a zároveň samozrejme oberá peniaze a berie peniaze z firiem od podnikov, v normálnom štáte to funguje s daňovaním, ale v pobr- na pobreží Slonoviny to funguje inak. On ohrozuje tieto firmy a oni samozrejme platia, takto financujú jeho vojenské operácie. Už to funguje niekoľko rokov ale nie je schopný v mierových časoch získať dostatok financí od podnikov. A tam nemôžeme povedať, že nie je schopnosť zdaniť firmy, ale tam je nedostatok politickej vôle. A myslím, že treba poukázať aj na takéto mm, správanie v určitých krajinách. Krajiny, ktoré sú zodpovedné za takéto praktiky. Aj oni musia vyvinúť určité úsilie, požadovať v takýchto partnerstvách aj od našich južných partnerov, aby prebrali zodpovednosť. A posledný bod. A to je e, rozhodujúce v tomto postupe. Určite je 36 spôsobov, ako môžeme oklamať e, rozvojové krajiny. A najhoršia praktika je plienenie prírodných zdrojov a nezaplatiť im za to spravodlivú cenu. Je viacero krajín, ktoré sú vinné za toto plienenie a pritom vo svojich krajinách samozrejme plnia medzinárodné normy, ale eh, hrozne sa správajú v iných krajinách. Ako tam môžeme skombinovať všetky tieto prvky, aby sme týmto krajinám pomohli. Ja som to povedala aj v rámci inej diskusie. Potrebovali by sme nejaký Davos, kde by sme prediskutovali okolo okrúhleho stola všetky problémy, evokovali ich a aby sme videli, ako môže každý aktér prispieť k riešeniu toho, ktorého problému. Je jasné, že to, čo sme doteraz naznačovali, e, to je jednoducho toto plienenie, to podkopáva rozvoj týchto krajín. Ja preto vyzývam k tomu Davosu alebo ten networking, nejaký workshop alebo niečo podobné. Alternatívu toho networkingu by mala byť networking ale my by sme skôr mali podporovať ten networking. Tak, ak dovolíte, toto je môj príspevok k vašej vynikajúcej správe. Najlepšie riešenia sú tie, ktoré v konečnom dôsledku fungujú. A aj tam musíme byť veľmi pragmatickí. To som povedal aj pani Eštonovej, hoci bez veľkého úspechu. Máme právo hovoriť, ale nie vždy E, niečo aj skutočne povieme, či prinesieme. Ale musíme byť optimisti, aby sa niektoré mocnosti skutočne pohli, tak ako som naznačil na konci môjho vystúpenia. Teraz má slovo Európska komisia, pán Tassilo Fandrost. Ďakujem pekne, pani Žoli. Toto oznámenie sa pripravilo aj s našimi kolegami z Evataxi a spolupracovali sme s parlamentom. Pred rokom sme zorganizovali so zelenými v parlamente udalosť, akciu, kde ste vystúpili sporu aj s pánom e, komisárom prvý komentár. Ďakujeme pekne za túto správu, ktorá poukazuje na pozitívne, ale aj negatívne body. Tie negatívne, možno stručne sa k ním vyjadrím, hovorili ste o Trade Taxis, to je veľká časť príjmo v niektorých rozvojových krajinách. A teraz s dohodami o voľnom obchode by sa znížili, to je pravda ale základný problém, problém, ktorý tam vidíme, je to problém kapacity takýchto rozvojových krajín. Ak závisia od týchto príjmov, tak to znamená, že ten daňový základ nie je dostatočne široký. Takže rozšírenie toho daňového základu je aj centrom tohto oznámenia. Keď hovoríte, že tam nie sú konkrétne návrhy na rozšírenie tohto základu, je to preto, že sme radšej išli špecifickým prístupom od prípadu k prípadu. Nemôžeme povedať všetkým globálne, že treba zdaniť ten či ktorý sektor, ale uprednostňujeme prístup špecificky od krajiny k Ukrajine, pretože v niektorých krajinách môžu mať veľmi e, zložitý daňový systém, ako je Nemecko, ako pán Klinc povedal, ale sú tiež krajiny, kde daňová správa potrebuje byť najprv posilnená, aby sa potom postupne mohol uviezť do praxe spravodlivý daňový systém, ale udržateľný, spravodlivý systém daní je centrom pozornosti nášho oznámenia a preto sa snažíme aplikovať tento prístup krajiny, teda prípadu od prípadu. Tiež niektoré otázky k OECD, e, tie ceny, transferové ceny poprosím eh, kolegov z druhého DG, aby eh, sa k tomu vyjadrili. Nech sa páči. Oui, merci, madame. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko bodov, ktoré ste spomenuli, a pre nás sú ako možnosti na zlepšenie, keď sa hovorí o negatívnych bodoch. K otázke účinnosti práci OECD a návrhy nejakého medzinárodného dohovoru, aby sa bojovalo proti nekalým alebo nelegálnym daňovým praktikám. Pokiaľ ide o účinnosť OECD, je pravda, že prvá etapa OECD bolo žiadať od krajín, aby sa zaviazali e, v zmysle transparentnosti a tak ďalej. A druhá etapa je ubezpečiť sa, e, že ich záväzky budú účinné prostredníctvom peer review. Tá sa bude realizovať počas budúcich rokov a tento proces umožní členom Svetového fóra, aby overili, akým spôsobom tieto princípy transparentnosti a výmeny informácií sa skutočne aplikujú v jednotlivých členských štátoch fóra Ide o to, ak by došlo k nejakým eh, dohodám, nekalým dohodám, tak aby eh, sa na to upozornilo. Potom, pokiaľ ide o ten medzinárodný dohovor, ktorý si želáte, v rámci EÚ je kódex správania sa pre daňová, daňovú politiku firiem, kde sa bojuje proti daňovým únikom a nekalým daňovým praktikám a členovia EÚ sa zaviazali podporovať tieto praktiky a tento kódex aj v tretich krajinách. A teraz k tomu dochádza, prebieha v niektorých krajinách. Je to aj cieľ klauzuly, ktorá je začlenená takmer systematicky do dohod, ktoré sa uzatvárajú e, s tretimi krajinami. Je to klauzula dobrej e, správy v daňových záležitostiach. A táto klauzula sa snaží ubezpečiť, že partnerské štáty zdieľajú tieto princípy transparentnosti, výmeny informácií a zdravej daňovej hospodárskej súťaže. Myslíme si, že toto je spôsob, ako môžeme odpovedať na obavy, ktoré sa tu vyjadrili. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Sí. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ja konštatujem s uspokojením, že je podpora pre veľa myšlienok, ktoré sú v tejto sprave. Boli tu pripomienky od pani, od pani Schneber aby tam boli prvky dobrej verejnej správy, skôr než nejaké zmeny v daňových systémoch. Samozrejme, že tieto dve veci si myslím sú veľmi úzko prepojené a môže to ísť jedným aj druhým smerom. Je tiež veľmi dôležité, aby Európsky parlament zaujal stanovisko k týmto otázkam Pred chvíľou som bola pri predstavení správy OSN, 21. správy PNUD alebo na OSN o rozvoji. A tam sa konštatuje, že dochádza ku kombinovanému rozvoju, teda na jednej strane k nárastu vzdelávania a zdravia o 41 od 70. roku 1970. Ale keď sa pozeráme na klasifikáciu OSN, že na čele sú rozvoj, rozvinuté krajiny. A keď sa hovorí o tých 41 rozvoja, ktorý sa zaznamenal za to obdobie, za tých 40 rokov, tak to treba porovnať s narastom svetového HDP. A ten narastol od 70. roku o 350 a to je jeden z dôvodov, podľa mňa, je tam aj nedostatok eh, daňových príjmov rozvojových krajín, ktorý umožňuje, eh, ktorý by umožňoval to, aby mohli eh, tieto štáty mm, financovať verejné služby, ktoré sú potrebné pre ich rozvoj. Veľmi dlho prebiehala škodlivá, nekalá daňová súťaž tak ako fungovala aj v Európe. A myslím, že parlament musí zaujať stanovisko k tomu, že dohovor OECD je neúčinný, pretože požiadať od nich treba o viacej informácií od daňových úradov, keď jednoducho nedochádza k výmene, automatické výmene nástrojov, tak nemáme možnosť tej transparentnosti. Posledný prípad dohoda medzi USA Um, e. ehm, tak tento, tento dohovor, táto dohoda sa použila aspoň 10 razy Ide o bilaterálny dohovor, ktorý ale nerieši tieto problémy a preto je potrebné, aby parlament zaujal stanovisko hlavne z toho rozvojového uhla, pretože e, v slovách a vo vyjadreniach je mnoho pokritectva, ale mnohí, keď majú tu možnosť nezaplatiť dane, tak e, odídu do inej krajiny a Mnohé firmy veľmi dlho tento prístup aplikovali a aplikujú a ak nebudeme fungovať inak eh, medzi severom a juhom, tak to je kľúčová otázka. Ďakujem za vaše pozmenujúce návrhy. 16. novembra je termín o 12. hodine na obed a hlasovať sa bude 18. januára 2011 vo výbore. Nemám to Teraz bod 10 programu zmena a doplnenie dohody medzi ES a Južnou Afrikou o rozvoji obchodu a spolupráci po rozšírení. Je to prvá výmena názoru. Nemáme ešte pracovný dokument ja som znovu spravodajkyňou, pretože ak si dobre spomínam, nikto nechcel túto správu prevziať. A dávam si znovu slovo. Je to prvá výmena názorov. Návrh správy sa bude diskutovať 10. decembra. 20. decembra je termín na pozmenujúce návrhy. V zmysle Lisabonskej zmluvy ide o jednoduchú technickú adaptáciu od dohody medzi EU, e, Európskym spoločenstvom a Južnou Afrikou. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy už nejde o Európske spoločenstvo, ale Európska únia, ktorá musí formálne túto dohodu schváliť. Rozhodnutie rady sa týka nielen potvrdenia dohody v mene EÚ, ale musí aj oficiálne notifikovať Južnej Afrike, že od 1. decembra 2009 Európska únia je následníkom Európskeho spoločenstva a vykonáva všetky kompetencie a právomoci, ktoré vyplývajú aj z tejto dohody. Technicky je to asociačná dohovor v zmysle článku 217 zmluvy o fungovaní EÚ a článok 218 odsek 6, ktorý z tej e, zmluvy hovorí, že môže sa schváliť táto dohoda len po schválení parlamentu. 9. decembra budeme sa venovať tejto správe a ide len e, k poznámke a my samozrejme mene nášho výboru odporúčime, že Európsky parlament schvaluje rozhodnutie, rozhodnutie rady o podpise tejto dohody. V zmysle článku 217 zmluvy aj v zmysle nášho rokovacieho poriadku nie je možné predložiť žiadny pozmenujúci návrh. My sa môžeme len vyjadriť na pléne a to tak, že buď príjmeme alebo odmietneme túto dohodu. K postupu a pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou výbor INTA je výborom pre vypracovanie stanoviskom, my sme gestorským výborom. Schválenie parlamentu je potrebné na to, aby rada mohla, Európska komisia mohla uzavrieť dohodu 26. januára 2011 e, je hlasovanie a 20. december je termín na pozmenujúce návrhy. Máte slovo, nech sa páči, ak máte nejaké poznámky, pripomienky k tejto otázke. Bon. V tomto prípade končím našu schôdzu a zajtra budeme pokračovať o 10. A koordinátori sa stretnú o 9.30 v tejto istej sale zajtra.